Eh, eh, Vážené dámy a páni, milí kolegovia, Otváram naše dnešné zasadnutie. Budeme ho mať do poludnia aj popoludní. Predpokladám, že nikto nemá nič ani k programu, ani k zápisnici z minulého zasadnutia. Máte to teda k dispozícii. Takže považujeme oba dokumenty za schválené. Začneme výmenou názorov, ktorá sa bude zaoberať budúcnosťou európskeho priemyslu bojových lietadiel. Ide o tému, ktorá je z tých dôvodov aktuálna. Nedávno skončil v Paríži salón, celosvetová výstava venovaná leteckému priemyslu a vesmíru napriek e, teda e, dobrej e, organizácii boli tam nejaké problémy, ale napriek tomuto všetkému veľký úspech. Ďalej je tu ďalšia aktuálna vec a to je Európska rada, ktorá sa bude zaoberať v decembri obranou. A iste viete, že je tam aj balík týkajúci sa obranného priemyslu a toto často e, sa považuje za identické tento pojem s priemyslom bojových lietadiel, s leteckým priemyslom a mm, toto je jeden z kľúčových prvkov e, našej technologickej a priemyselnej obrannej základne. ale dochádza tam k veľkým stratám a práve preto sa v spoločenstve tohto priemyslu postupne vzbudzujú veľké obavy, eh, obavy možno zo straty politickej vôle na európskej strane, mať aj do budúcna silný priemysel bojových lietadiel, pretože je to veľmi nákladná záležitosť. Eh, z technologického hľadiska je to niečo, čo naozaj môžeme označiť high-tech. A Tiež sa spochybňuje často využitie, napríklad tie posledné dva konflikty, kde sa naše armády zapojili, ide o Líbiu a o Mali. Na no oboch prípadoch bojové lietadlá zohrali, naozaj zohrali veľmi dôležitú úlohu, snad najhlavnejšiu, hlavne pokiaľ ide o Libiu, ale platí to aj pre operácie, ktoré sme realizovali v Mali. No a táto kľúčová kapacita pre Európanov je kapacitou, ktorá nie je automatická. Teda, čo mám na mysli? Mám na mysli vysoké investície, ktoré to prináša. A ďalej je to politická vôľa, ktorá musí z ruka v ruke. Čiže je tu určité riziko pre budúcnosť tohto priemyslu, teda že by sme mohli tieto kapacity postupne ako Európa stratiť, že by sme o ne mohli prísť. Takže e, preto táto dnešná téma. Máme tu naozaj e, veľmi prominentných predstaviteľov Eh, leteckého priemyslu, ktorý nám odprezentujú Akadémiu vzdušného priestoru a vesmíru v Toulouse. Je to teda francúzska, poťažmo európska agentúra v Toulouse. Máme tu generála Brevota, ktorý eh, má naozaj v leteckej armáde, v letectve eh, veľmi dlhú kariéru a pracoval aj v priemysle bojových lietadiel a ďalej v ňom pracuje. Potom máme Davida Maršala, ktorý tiež má za sebou dlhú kariéru v Rolls-Royce a momentálne je predsedom Rady európskych eh, leteckých eh, spoločností a potom tu ešte máme pána Bridela, Žorža Bridela, ktorý eh, pôsobil v ADS v Mnichove a momentálne eh, je eh, v čele súkromnej spoločnosti zaoberajúcej sa leteckým priemyslom. Takže dal by som postupne slovo všetkým trom hosťom. Ako prvý pán Brevo, nech sa páči. Zatiaľ žiaľ bez mikrofónu. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené dámy, vážení páni poslanky, poslanci. V úvode by som sa chcel poďakovať v mene seba aj v mene kolegov za to, že máme túto príležitosť, sa tejto výmeny názorov o budúcnosti európskeho priemyslu bojových lietadiel. Je to téma, ktorú my považujeme za mimoriadne závažnú. Prečo teda táto mimoriadna závažnosť? No už preto, lebo Európa momentálne, vychádzajúc z rozhodnutí z minulosti, má naozaj strategickú výhodu, ktorá je veľmi, veľmi podstatná. Máme letecký priemysel alebo priemysel bojových eh, lietadiel, ktorý je naozaj vynimočný. A aj eh, samotné letectvo je veľmi výkonné, ako sa ukázalo v tých ostatných dvoch konfliktoch, ako povedal eh, predseda. Je to teda strategická výhoda, ale bohužiaľ v najbližších rokoch je veľmi veľké nebezpečenstvo, že zmizne e, že dokonca vymrie. A e, to nemyslím obrazne. E, vzhľadom na istotok takých rozhodnutí, ktoré mali byť prijaté, v súvislosti s budúcnosťou tohto priemyslu bojových lietadiel alebo sektora bojových lietadiel. Teda chýbajú nám e, rozhodnutia e, týkajúce sa budúcej generácie e, bojových lietadiel. Aké to má dopady, lebo aké by to mohlo mať dopady, samozrejme e, úplne ničivé zo strategického hľadiska a z politického hľadiska by e, takéto vymiznutie tohto priemyslu e, malo veľmi negatívne vplyvy na priemysel, aj na našu operatívnosť. Naozaj by mohla Európa stratiť svoj primát v tejto oblasti už v najbližších 20 rokoch. No a práve preto sme mali pocit, že by bolo dobre o tejto najdôležitej téme hovoriť aj na pôde Európskeho parlamentu. Ako povedal pán predseda, Naša Akadémia vzdušného priestoru a vesmíru sa zaoberá týmito rizikami. Veľmi nás znepokojuje budúcnosť tohto sektora. No a preto sme mobilizovali naše sily a venujeme sa tejto otázke. Jeden rok sme venovali príprave štúdie a v roku 2011 sme vydali position paper, ktorý máte k dispozícii vo vašich zložkách. Akadémia ďalej zorganizovala fórum na túto tému, ktoré sa konalo v maji 2013. Ide o fórum, ktoré potvorilo e, naše obavy a zároveň umožnilo začať diskusiu o riešeniach a návrhoch. Snad by som ešte doplnil, aby ste to dobre pochopili, e, tú prezentáciu, ktorá bude následovať, že ide o bojové lietadla e, s pilotom a bezpilotné. O čo tu ide? Všetky nedávne konflikty, absolútne všetky bez výnimky, ukazujú, že e, výkonné vojenské letectvo je nevyhnutné. Naozaj sa nedá bez neho zaobísť, bez toho, aby, sme, aby sa získala e, vzdušná prevaha, ktorá vedie priamo k víťazstvu. Tri príklady. Počas krízy v Kosove E, iba skutočnosť, že e, bola použitá letecká aktivita, e, tak vlastne spôsobila, že pozemné vojska už nemuseli pri vstupe bojovať. V Líbii, v Mali letecké sily a vojenské letectvo v prvom rade ukázali svoju kapacitu zasiahnuť ako prvé. To znamená, že na začiatku krízy, keď je potrebné konať rýchlo, keď sú ešte hrozby na území, e, kde prebieha kríza, tak európske lietadlá boli schopné tam zasiahnuť prvé a rýchlo konať. To ukazuje kvalitu e, vojenského letectva, reaktívnosť. V priebehu niekoľkých hodín boli schopné reagovať aj vo veľkých vzdialenostiach a to zvyšuje našu zásahovú kapacitu, neutralizáciu síl nepriateľa. Pozrime si napríklad ako príklad Mali. Prvá misia, ktorá sa konala, ukázala svoj dosah, pretože, k nej doš- pretože to bolo 9,35 minút letu a táto prvá misia zničila hneď na začiatku 21 cieľov. Je tam skutočne veľká presnosť, účinnosť, ktorá umožňuje e, skutočne obmedziť vedľajšie škody a potom samozrejme dá sa, je tu aj istá reverzibilita, to znamená, že možno sa vrátiť späť. A vidíte, že vojenské e, letectvo je rýchle, je skutočne bleskové a presné. Táto kapacita, túto kapacitu Európa má a má šancu stať sa jedným z mála národov, ktoré majú kapacitu rozvíjať a vyrábať vojenské lietadlá, ktoré si vyžadujú veľmi vysokú úroveň technológie. V súčasnosti e, vyrábame aj s výsledkami, ktoré som spomenula, tri bojové lietadla Rafale, Eurofactor a Rodrigbon. Všetky sú E, skutočne výnimočné vo svojej oblasti a táto kapacita nezávisí od všetkých ostatných mimoeurópskych národov. A to je skutočne strategický a politický triumf veľkého významu. Bohužiaľ, ten hlavný triumf, ktorý máme šťastie, že ho máme, pretože v, e, v správnom čase boli prijaté správne rozhodnutia, Takže vlastne nemusíme takéto rozhodnutia príjmať pre budúce generácie, pretože to by mohlo viesť k rôznym strategickým e, katastrofám, lebo ak túto e, kapacitu my viac stratíme, už ju nikdy viac nezískame. Aká je situácia v ostatných krajinách? Američania, ako možno viete, už majú lietadlo novej generácie Lefan 2, ktorý a vlastne rozvíjajú F-35 s veľkými ťažkosťami a je to lietadlo novej generácie. Vážnejšie a dôležitejšie je, že vynárajúce sa alebo opätovne sa vynárajúce ekonomiky krajiny a my tu vidíme, že tam naozaj e, sa snažia e, zúrivo získať autonómiu, a technickú zdátnosť na vytváranie takýchto lietadiel, či už Rusko, Čína, India, Južná Kórea. A v súčasnosti Európa dokonca vôbec nereagovala a ja túto situáciu môžem ešte viac vyjasniť a môžem ešte uviezať nejaké priemyselné a technologické detaily. Ale dám slovo kolegovi doktorovi Žoržovi Maršalovi, ktorý dúfam bude trochu viac hovoriť o situácii vo svete. Ďakujem, pán generál. Vážené dámy a páni poslanci, som rád, že vám môžem prezentovať e, určité myšlienky z priemyselného sektora. Ako ste spoznali podľa môjho prízvuku, som zo Švajčiarska, ale veľkú časť kariéry, e, svojej profesnej kariéry som strávil alebo absolvoval v zahraničí. Pán generál Brevo vám už vysvetlil, o čo ide zo strategického hľadiska. V skratke by som sa chcel vrátiť tej novej generácii bojových lietadiel. Vždy, keď e, používame slovo bojové lietadla, ide o e, lietadla s pilotom, alebo e, teda s posádkou, alebo bez posádky, ale pilot tam je vždy. Ale samozrejme sme absolvovali určitý vývin v, Raku- v zahraničí, najmä v Číne. S dvoma novými, s dvoma známymi lietadlami, je 20 a je 21, Rusko T-20 T50 s Indiou, KFX s Koreou, FX Turecko. Tieto všetky sú schopné e, čerpať benzín vo vzduchu, čiže sú nasaditeľné a čoskoro sa ocitnú na trhu a budú aj vyvážané. Toto sú fakty, ktoré my ako Európania musíme zobrať na vedomie. z fóra v Paríži, a to už tiež bolo spomínané, boli uh, uh, uvedené rôzne projekty uh, ľuďmi z, Európami, z Európy. Čiže nie je to tak, že by sa nič nedialo. Ale to, čo sa deje, je príliš rozptýlené. prebiehajú rôzne paralelné aktivity, E, neexistuje žiadny koherentný postup, čo sa týka priemyselných kapacít a neexistuje technologický rozvoj, ktorý by napredoval e, vo veľkom meritku spoločne. Chcel by som spomenúť, že čo sa týka EDY, EDA, e, existujú tu úsilia a projekty, do ktorých som sa aj ja sám zapájal z Nemecka, ktoré boli úspešné, ale samozrejme z celkovej miere 10 až 15 je to e, príliš slabé z európskeho hľadiska. Potom e, z hľadiska fóra a z hľadiska nášho stanoviska z roku 2011 je evidentné, že existujú dve oblasti, ktoré spôsobujú problémy. Prvá oblasť je tá samotná schopnosť e, produkovať lietadla, bojové lietadlá, ale aj napríklad e, vojenské dopravné lietadlá, e, ktoré čelia rôznym problémom, ako sa ukázalo. Čiže tá obvyklá technika e, tu treba ovládať a mm, na tom treba pracovať, to nejde samé. A na druhej strane existujú nové technológie a kapacity a spôsobilosti, ktoré vzhľadom na požiadavky sa tu objavujú. Sú tu napríklad nové senzory a prepo- sieťové prepojenia. V tejto oblasti neexistuje nič, čo by fungovalo bez sieťového prepojenia medzi jednotlivými účastníkmi. A to nie len v rámci týchto bojových lietadiel, ale samozrejme aj na území. Toto si vyžaduje nové technológie, pri tomto vyvíjaní technológií a pri tomto udržaní kapacít alebo spôsobilosti, teda keď zoberieme do úvahy tieto dve komponenty, tak e, v podstate vidíme, že tu dochádza k racionalizácii. Nie sme tu na to, aby sme e, sa usilovali o vyššie rozpočty, ale ide aj o to, aby sme poukázali na to, akým spôsobom lepšie nasadiť e, európske prostriedky. Ale k tomu sa ešte vrátim. A teraz by som odovzdal slovo kolegovi Davidovi Marshallovi, ktorý bude hovoriť o priemyselnom základe. Ďakujem, George. Ja chcem pokryť tú časť, ktorá sa týka dôležitosti priemyselného základu v tejto oblasti aby sme mohli podniknúť operácie a aby sme mohli aj zlepšiť e, v podstate tú výbavu, ako bude postupovať čas. Možno si uvedomujete, alebo možno aj nie, že e, v podstate um, vojska uh, vo všetkých národoch využívajú priemysel uh, na všetkých úrovniach podpory uh, svojho, uh, svojej výbavy. A toto v podstate uh, zahrňa všetky operácie. Spojené kráľovstvo eh, má v tomto podstate vedúcu pozíciu na RAF Price Norton všetky uh, tieto um, lietadlá sú udržiavané v prostredníctvom priemyslu. V podstate sa tieto lietadlá poskytujú RAF a podľa potreby sa udržiavajú a opravujú. To isté sa týka aj e, tornád. To sú v podstate tie lietadla toho hlavného zásahu v Spojenom kráľovstve. Ďalší aspekt týkajúci sa operácií, ktorý je veľmi bežný, je tu potreba e, reagovať na to, čo sú urgentné operatívne požiadavky. A to už keď e, v podstate v boji bojová sila zistí, že potrebuje určité úpravy zariadení na základe skúseností a toto vylepšenie z logických dôvodov musí byť veľmi rýchle. A to si vyžaduje okamžite dostupný e, priemysel, aby sa zabezpečil tento upgrade. A e, tým chcem povedať, že to v podstate musí byť e, schopné zabezpečiť ten upgrade a e, to znamená, že tie navrhnuté informácie musia byť dostupné k dispozícii. Ak privezieme letec, lietadlo z inej krajiny, tak e, môžeme zistiť, že táto informácia nám nie je k dispozícii. No, poviete nám, povie sa nám, že nie je pre nás dostupná a že jedného dňa možno budeme mať k dispozícii tento upgrade. Čiže vaša jediná schopnosť ako to urobiť? E, sa stáva v podstate tou hlavnou, tým hlavným aspektom. E, nedávno e, sa tento problém ukázal v Nemecku, kde ten, ten, to lietadlo, ktoré sa nazýva Global Hawk, museli zrušiť zmluvu, pretože od Američanov nezískali údaje, ktoré potrebovali na úpravu tohoto lietadla, aby to lietadlo mohlo fungovať. No a tie náklady s tým spojené boli naozaj výrazné, hoci tie údaje boli k dispozícii. A to bolo len niekoľko mesiacov dozadu. Čiže vieme, že toto je veľmi aktuálny problém a je to aj kľúčová otázka, pokiaľ ide o zachovanie toho priemyselného základu a tých priemyselných kapacít. Ďalší aspekt priemyselného základu je, že tento konkrétny sektor priemyslu je e, akýmsi hnacím motorom, a to už takto fungovalo niekoľko rokov pre tú um, um, pre, aj pre tý, ten kvalifikovaný personál, ktorý uh, na tom pracuje. E, ide tu aj o tie spríbuznené priemyselné sektory. No a časový harmonogram pre akúkoľvek novú technológiu e, v tejto oblasti býva 20 rokov od tej testovacej fázy až po mm, to, kedy je to v podstate pripravené na nasadenie. Eurofighter, Rafael a tak ďalej, tieto všetky typy máme, pretože tie, pred 20 rokmi tieto príslušné rozhodnutia boli prijaté. Skrátka, zabezpečiť tú technológiu, e, vyvinúť ju a aplikovať ju v praxi. Tie e, požiadavky na bojové lietadlá sú v podstate um, prioritou tých uh, top technológií. Vyžadujú sa tu uh, tie najkomplikovanejšie riešenia pre ten najlepší výkon a toto je kľúčovým aspektom pri uh, uh, výhre boja. No a dôsledkom je, že táto technológia vždy pochádzala uh, z týchto sektorov. No a um, v podstate uh, uh, E, čo sa týka turbínového motora, e, ktorý, je, e, ktorý má 300 stupňovú teplotu a toto funguje vďaka, len vďaka veľmi sofistikovanému chladeniu toho motora. A v podstate táto celá technológia bola vyvinutá v rámci vojenského priemyslu, a to v Spojených štátoch aj v Európe. Potom je tu ďalšia sofistikovaná technológia, ktorá tiež začala eh, v podstate eh, vo vojsku a teraz, je to, teraz sa to praktizuje aj v iných oblastiach. Čiže eh, máme úspešný základ, pretože disponujeme technológiou, ktorá v podstate Ehm, vyplýva z týchto technologických, z týchto vojenských programov a my sme si istí, že tento proces bude e, pokračovať. A teraz e, v podstate už e, môžeme predpokladať ďalšie lietadlá v tomto sektore, ktorý si bude vyžadovať ďalšie pokroky vo vojenskom sektore, napríklad používanie ehm, elektrických lietadiel. zkrátka bude to fungovať vo vyššej miere na elektrickej energii toto je v podstate takisto takým akýmsi kľúčovým motorom eh, pre eh, lietadla, vojenské lietadla bez posádky. A toto Airbus eh, v podstate navrhol ako možné riešenie pre budúcu generáciu komerčných lietadiel. Čiže ak toto, takto nebudeme postupovať, tak odstrihneme našu kapacitu aj v tom komerčnom leteckom sektore a nehovoriac už o vojenskom sektore. Samozrejme, Ehm, všetky tieto kroky si vyžadujú vysoko kvalifikovaný personál, e, pracovnú silu, čiže mm, zamestnancov s veľmi vysokou hodnotou. A mm, toto sa nebude dať zabezpečovať, ak tie programy e, začnú odumierať. Tak v podstate túto pracovnú kapacitu stratíme a ehm, v podstate si to musíme predstaviť ako akýsi exhalátor, ktorý sa v podstate stále pohybuje, pohybuje, postavíte sa na neho a um, naďalej stúpate kedykoľvek môžete z neho vystúpiť, ale ak to tak urobíte, tak ten eskalátor sa naďalej bude pohybovať. Čiže ak chcete znovu na ňo nastúpiť, tak už nebudete v tej istej pozícii, ako ste boli predtým, keby ste boli ostali na tom eskalátori. No a máme tu akýsi eskalátor e, technológií a my musíme zotrvať v tej našej polohe. A teraz sa znovu odovzdám slovo Žoržovi Bridelovi, aby nám povedal niečo o tom, ako ďalej pokračovať. Ďakujem. Wir haben my sme svojho času dargestellt. V podstate sme e, preukázali určité zásady pre zabezpečenie e, tohto priemyslu e, bojových lietadiel. Toto sú v podstate tie body, ktoré, ktorým čelíme. No a z toho môžu vyplynúť potom konkrétne kroky, konkrétne akcie až dospejeme k názoru, že e, si musíme zachovať tieto spôsobilosti, tieto schopnosti, tak je to možné len prostredníctvom e, konkrétnych rozvojových programov, najmä e, vo výskume a rozvíjaní nových technológií, čo je spojené v návrhu o rozvoji a výrobe. Ďalší zjavný bod ktorý už bol prezentovaný. Mali sme tri európske e, bojové lietadlá, e, ktoré sú vo fáze e, produkcie a už je jasné, že už vtedy bola možná racionalizácia, ale dnes už je to naozaj nevyhnutné. Zachovanie týchto integrálnych schopností už e, nie je len čisto národnou záležitosťou. Žiadna európska vláda e, už e, nebude robiť takýto program na čisto národnej báze, pretože investície sú príliš vysoké a národný trh je príliš malý. A musíme sa orientovať podľa európskeho rámca. Takisto nesporné je konštatovanie, to platí aj v Spojených štátoch, aj tu a v podstate vo všetkých priemyselne aktívnych krajinách, že na zachovanie týchto schopností je potrebný odstup medzi jednotlivými programmi a tento predstavuje zhruba 30 rokov. A za týchto 30 rokov sa tie schopnosti už môžu aj stratiť, ako už bolo popísané. No a na to môžeme reagovať e, demonstračnými projektmi, ktoré by sa objavovali každých 15 rokov a e, vyžadoval by si to oveľa nižšie e, investície ako tie výrobné programy, alebo by to mohlo predstavovať určité premostenie mm, na to zachovanie tých spôsobilostí. My máme tie programy v podstate izolované, nie len v leteckej doprave, ale aj na území a na základe týchto prostriedkov e, musí byť možné zachovať e, tieto kapacity a tieto spôsobilosti. Pokiaľ sa nepríjme takáto iniciatíva, tak sa tieto priemyselné schopnosti e, vo výrobe, a, vo výrobe lietadiel sa stratia a S maximálnym úsilím ich bude možné zase vybudovať až o niekoľko desaťročí. No a v podstate z toho vyplývajú konkrétne kroky, konkrétne akcie. A teraz by som zase odovzdal slovo pánovi Brevo. Eh, Aby sme naše vystúpenie uzavreli, tak analýza, ktorá tu odznela eh, z Akadémie pre vzdušný priestor a prvky, ktoré tu odzneli zo z mojich kolegov aj zo mňa, tak vy môžete vidieť, že my tu robíme isté návrhy, aby sme sa vyhli strate tejto kapacity v Európe. A ja sám ešte by som chcel okomentovať dva prvé návrhy. Začnem tým, že samozrejme veľmi dobre vieme, že treba začať E, tým, že vyjadríme spoločnú operačnú potrebu. Nemôžeme čakať, tu, tieto práce treba rýchlo dokončiť, aby sme začali e, na technologických prácach. Takže musíme vyjadriť ten, tú spoločnú operačnú potrebu. Keď to hovoríme, tak musíme uznať, že je veľmi ťažké to dosiahnuť v predchádzajúcich generáciách bojových lietadiel diskusia, aby sme e, túto európsku potrebu dosiahli, boli veľmi ťažké. Dosiahli sme ich, ale bolo to veľmi ťažké. A vieme, že pre nasledujúce generácie vzhľadom na komplexnosť e, týchto, tejto situácie to bude ešte ťažšie. A preto e, je tu zaujímavá myšlienka, ktorá hovorí, že skôr ako otvoríme diskusiu o spoločných operačných potrebách, je potrebné otvoriť debatu o vízia, o perspektívach, ako sa bude táto vojenská operačná situácia prezentovať o 30 rokov neskôr, aby sme potom mohli z toho ľahšie e, vydedukovať e, operačné potreby. Myslím si, že to je veľmi dobrá misia pre Európsku obrannú agentúru. Ak členské krajiny Európskej únie ich o to požiadajú, tak zodpovední činitelia tejto agentúry môžu e, pozvať, prizvať za stôl rozličné krajiny a môžeme sa pokúsiť dosiahnuť túto spoločnú perspektívnu víziu. Druhým krokom, po druhé, je to, že vlastne taká, e, takáto vlastne E, štúdia e, bola už financovaná. To sa nazýva e, letecký systém pre Európu a to je skutočne výnimočná vec, ktorá navrhuje veľmi praktické kroky, aby sme mali akúsi cestovnú mapu, ktorá by nás viedla k programu bojových lietadiel. Prvé prvky tejto cestovnej mapy konštatujú, že e, sú tam s, e, zachované tie prvky európskej obranej technológie, ale teraz je tu riziko, že to môžeme stratiť, najmä v dôsledku rozvoja elektroniky. Je tu potrebné teda tieto technologické práce odvie, sú to veľmi drahé práce, môžu stáť milió, desiatky miliónov eur v rámci miliardových programov, ale táto kapacita straty sa e, bude zachovávať, ak stratíme zmysel pre modernizáciu. To sa týka tak operačných prvkov, ale zároveň to teda umožní aj zachovať tú priemyselnú e, kapacitu. Teraz dám slovo kolegovi Bridalovi, ktorý bude pokračovať e, v ďalších piatich bodoch. Nech sa páči. E, Ďakujem. Na úvod poznámka k priemyselnej spolupráci, k priemyselnej organizácii. Samozrejme, že nie je našou úlohou robiť nejakú priemyselnú politiku. My môžeme len prezentovať fakty a vyvodzovať z nich závery, pokiaľ ide o ďalšie smerovanie, ale samozrejme, že my nemôžeme navrhovať nejakú formu organizácie a podobne. Napriek tomu je nesporné, že je potrebná konsolidácia európskeho priemyslu v tejto oblasti pokiaľ ide o rozvoj nových technológií, e, demonstrácií a pre zachovanie priemyselnej činnosti ako takej. Je tu viacero paralelných e, priemyselných kapacít, ktoré sú k dispozícii, no a z toho vyplýva, že je možné usporiť, je možné sa úspory z rozsahu. Z týchto skutočností vyplýva to, že klasické modely e, spolupráce už nevyhovujú a že je potreba hľadať nové formy priemyselnej organizácie. Sú tu možnosti napríklad vytvorenie integrovanej priemyselnej štruktúry pre každý jeden program alebo pre každý jeden demonstrátor. Takto by sme mohli postupovať, napríklad predstavte si nejakú um, firmu, jednu európsku firmu, ktorá by bola založená uh, na výrobu bojových lietadiel. To sú teda vlastne tie cesty, ktorým je možné sa vydať. Každý jeden pokus o nejakú priemyselnú konsolidáciu však je nerealistický a odsudený na zlyhanie, ak nevychádza z nejakého demonstrátora alebo z nejakého e, konkrétneho m, mm, produktu. E, nemôžeme predsa od priemyslu očakávať e, alebo nekonkrétneho programu nemôžeme predsa očakávať, že sa priemysel e, bude venovať spolupráci, ktorá mm, nemá nejaký konkrétny cieľ, nemá nádej na úspech, čiže je potrebné tie projekty e, náležite pripraviť. Samozrejme, že nejde o samoučelnú činnosť, e, že táto činnosť musí vychádzať e, z reálnych potrieb. To sú teda také ešte moje poznámky na záver. A teraz ešte dám slovo kolegovi Maršalovi, ktorý vám teda odprezentuje záver. Ďakujem pekne, Žorž. Čiže ako by som to uzavrel, ja myslím, že pán Bravo to ešte teda uzavrie definitívne, ale čo by som povedal na záver ja. No, máme tu mnoho nadnárodných programov v oblasti obrany a aby som bol úprimný, nie že sa stretli s najlepšou publicitou, pretože nie je jednoduché e, takýto program urobiť tak, aby uspokojil všetkých. A na to, aby to fungovalo, ľudia musia robiť a musia akceptovať kompromisy. Ale vieme, že fungovať to môže, pretože tu máme aj úspešné príklady. A samozrejme v komerčnom sektore tam máme najúspešnejšiu firmu, e, aká v Európe vôbec bola v leteckom priemysle. Je to Airbus a tam vidíme, že aké úspech sa dajú dosiahnuť e, konsekventnou prácou za určité časové obdobie. Čiže možno by sme mohli začať s nejakým najskôr obmedzeným počtom krajín. Dôležitá je tá ochota zúčastniť sa aby tieto krajiny boli ochotné sa zúčastniť a samozrejme spolupracovať e, s inými ak e, teda tá konkurencie, schopnosť produktu nebude účasťou ďalších nejakým spôsobom e, obmedzená, pretože v opačnom prípade hodnota toho projektu začne v ich očiach klesať. Uh, Takže toto je predpoklad toho, aby takéto niečo fungovalo. Najskôr je ale potrebné potvrdiť si tú politickú vôľu, politickú vôľu toho, že Európa naozaj chce ísť touto cestou, pretože na takomto základe sa dá ďalej stávať napríklad tie demonstračné projekty, e, demonstrátory, teda nová technológia, ktorá sa vyvinie, bude musieť byť e, preukázaná, musí e, sa prejaviť ako, ako schodná, ako pretaviteľná do záverečného produktu. Je tu mnoho technológie, ktorá čiastočne je daná, ale je potrebné všetky tie kroky, aby sa mohla šiť, aby sa mohla v praxi využívať. Takže na to tie demonstračné činnosti. No a potom ďalšia vec, ktorá je potrebná, to je dlhodobý investičný program. Tie krajiny musia byť ochotné poskytnúť prostriedky a alokovať prostriedky na daný e, projekt. No a takáto vôľa financovať, spolupracovať e, bola aj v pozadí úspechu Airbusu a myslím, že na takomto základe by sme mohli dosiahnuť aj úspech v leteckom e, priemysle, v priemysle leteckých, e, pardon, vojenských lietadiel a myslím, že toto presne teraz v Európe potrebujeme. A nech sa páči, Žorž, na uzavretie. Áno, len minútku ešte, než otvoríme diskusiu kolo otázok a odpovedí. Rád by som uviedol následovne. Iste ste e, z toho, čo sme povedali s kolegami, vyrozumeli, že naozaj v Európe máme priemysel v tomto odvetví, e, ktorý je naozaj niečím výnimočným a teda naša armáda, naše letectvo ako také, podporené týmto priemyslom, je tiež e, veľmi účinná, e, veľmi efektívna. Vidíte, že momentálne sme v situácii, kedy sa veci nedejú alebo dejú sa málo a teda je tu riziko, že toto všetko postupne vymrie, vymizne. Takže my sme prišli určitými návrhmi, Možno tu ešte nejaké ďalšie nápady, ale vidíte, že e, za všetkým musí byť najskôr daná politická vôľa. No a boli by sme radi, keby vznikla taká situácia, kde by európsky politici, hlavy štátov a vlád sa chopili o tejto problematiky a to dvomi formami aktivít. Poprvé je potrebné konať v rámci EDA. Mm-hmm pretože ako som už povedal, EDA nemôže pracovať z vlastného podnetu, ale len na žiadosť určitého počtu členských krajín. Čiže žiadosť na túto agentúru, aby sa venovala prieskumov e, perspektív a spoločných e, potrieb. No a tiež je dôležité, aby tu bola tá aby tu boli takí tí e, producenti, určitá skupina, ktorí začnú e, tú konkrétnu prácu, e, demonstračné činnosti, program a tak ďalej. Skôr to môže byť v malom a potom sa to môže rozrastať. Čiže toto je potrebné, aby robili členské štáty a politici. No a potom je tu ešte ďalšia vec, ďalšia forma aktivity. V decembri 2013 bude rada. My sa chceme tiež zúčastniť v maximálnej možnej miere tak aby e, sa zvyšilo povedomie o tomto probléme, aby teda tá politická vôľa tento problém riešiť bola vyjadrená. To je všetko z našej strany, pán predseda, a tým sme ukončili naše úvodné prezentácie a teraz sme ochotní reagovať na otázky kolegov. Ďakujem pekne, vážení páni, ja si myslím, že ten váš výklad bol mimoriadne jasný. Teda veľa sme sa dozvedeli, ale malo to aj ten politický rozmer v súvislosti s tou otázkou. Myslím si, že je naozaj dôležité, aby sme poukázali na ten paradox, s ktorým sa momentálne potýkame, pretože tá vaše vystúpenie sa nieslo v takom skôr pesimistickom duchu, teda hovoríte o riziku, že prídeme o kapacity v tejto oblasti, v oblasti priemyslu bojových lietadiel. No keď sa pozrieme na situáciu dnes, tak a máme pocit, že ten problém je s tým, že toho máme priveľa. Máme až tri programy európskeho priemyslu, ktoré si navzájom konkurujú, e, pokiaľ ide o vývoz. Čiže spontánne nám možno nenapadne, že by tu hrozil nejaký úpadok. Momentálne skôr máme pocit, že je tam nadbytok, no ale keď ste to celé dali do perspektívy, povedali ste, že tá lehota, o ktorej hovoríme, pokiaľ ide o výskum, rozvoj, pokiaľ ide o Eh, aktívne využívanie tých nástrojov, že hovoríme o 20-30 rokoch, čiže o zopár 10 ročiach. Čiže takto by sa situácia mohla vyvinúť eh, v zásade už o pár rokov. A ja som si rád vypočul, aj to užtečná informácia, že v takomto priemyselnom sektore že tam všetko závisí od nejakého strategického rámca, ktorý sa vopred zadefinuje a že nemôžeme v Európe ani na úrovni rady koncom roka e, nie je možné e, nejakým spôsobom e, tlačiť na nejaké úspory za každú cenu v oblasti, v oblasti obrany. Čiže musíme Eh, sa rozhodnúť, aké kapacity chceme vytvoriť, vychádzajúc z potrieb. Musíme mať tie konkrétne ciele, na čo ich chceme použiť. Ak takéto cieľ nemáme stanovené, tak eh, to celé nemá zmysel. Čiže tá stratégia, strategická diskusia eh, musí predchádzať rozhodnutiu o kapacitách. Ja osobne to považujem za logické, ale vidíte, že mm, pri príprave tej rady je mnoho takých, ktorí ešte stále majú pocit, že stačí nejakých zopár vyhlásení, vyhlásení o spoločných, e, o spoločných kapacitách a že budeme mať naozaj štruktúrovanú obranu, ale nie, je potrebné e, tú úroveň ambícií zvyšiť. A to značne. Takže z tohto hľadiska ja viem, aké sú tie vaše očakávania. Tie naše sú veľmi podobné. Uh, hoci si nemyslím, že by rada ako taká v decembri mala možnosť prísť takýmito nejakými štruktúralnými rozhodnutiami. Skôr dúfajme, že to bude nejaké východisko, že to bude nejakého procesu, ktorý povedie k e, relatívne rýchlemu prijaťu takýchto rozhodnutí. Ja osobne mám jednu konkrétnu otázku, ktorá sa týka toho oznámenia o dronoch bolo to pri otvorení toho salonu v Paríži. E ADS Film Mechanika a DASO prišli s takýmto vyhlásením, teda, že sú k dispozícii e, na spoluprácu e, pri výrobe európskeho dronu. Takže vy toto považujete za schodnú cestu? Myslíte si, že by tieto tri firmy mohli na takomto niečom spolupracovať, možno ešte aj s ďalšími aktérmi, či takýto druh oznámenia, takýto typ projektu môže e, byť nejakou budúcnosťou Čiže toto je moja otázka na vašu adresu a potom sú ešte aj ďalší kolega, ktorý sa hlási. Pán Pašku ako prvý, nech sa páči. Well, thank you very much. I, um, very... Ďakujem pekne. Veľmi sa teším, že ste prišli po tom Parížskom fóre. Rád by som povedal dve veci. Ešte raz sa chcem poďakovať, že som mal možnosť účastniť sa toho fóra pretože ho považujem za veľmi závažnú, dôležitú vec, dôležité podujatie. Druhá vec, chcem vám eh, zablahoželať k vášmu úvodnému vystúpeniu, eh, k vašej prezentácii, lebo presne toto sme potrebovali. Toto sme potrebovali na to, aby sme si vedeli stanoviť tie naše priority, aby sme ich vedeli jasne naformulovať. Eh, na úvod by som povedala snad toľko, že snáď tým najdôležitejším faktorom ktorý by mal formovať naše potreby do budúcna, že tým sú misie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. A pokiaľ ide o kapacitu Európy, že kapacita, naša obranná schopnosť, kapacita obranica, že táto musí byť vždy pozadí všetkých našich snách a úvah. No a potom, keď začneme rozmýšľať nad nejakým exportom, tam je trošku komplikovanejšie, pretože tam budú musieť tie lietadla vyhovieť požiadavkám eh, kupujúcich. A tu už je niečo iné. Teda ja by som povedal, že je dôležité koncentrovať sa na eh, interné veci, na interné potreby, na našu obrany schopnosť a že vlastne naša armáda musí byť náležite vybavená a že tomuto musí primárne slúžiť európsky priemysel eh, bojových lietadiel, čiže Európa. Ako náhle dosiahne túto úroveň, tak už nebudeme vystavení toľkým rizikám, kam toľkým spočestom a tak ďalej. Takže toto je dôležité zohľadniť. Ja osobne si myslím, že je potrebné vnímať dva také prominentné trendy. Poprvé, úroveň eh, tých eh, jednotlivých odvetví a, prelínanie, pretože viete, že je tu tendencia mm, viac účelovosti, Čiže budú tu určite lietadla, ktoré budú mať schopnosť preniknúť e, do systémov e, s vysokou mierou obrany, s nízkou mierou obrany a malo by to byť to isté lietadlo. Čiže takáto viac účelovosť podľa mňa e, bude naďalej narastať na význame. Možno to bude v kombinácii s tými dronmi, ktoré tiež ešte majú pred sebou veľkú budúcnosť. To je tá prvá tendencia. Druhá tendencia, no viete, aby vojenský sektor prežil a aby naozaj mohol profitovať z toho, čo v EU mm. máme, musí nájsť eh, si eh, nejaké miestečko aj v rámci tých eh, civilných aktivít. Výskum a vývoj to je jedna oblasť, peniaze na túto oblasť. Um, oblasť obrany je potrebné nejakým spôsobom vyčleniť. A hovoríme o jednotnom trhu. No a keď sa pozriete smerom hore, tak tam zase máme jednotné nebo, jednotnú oblohu. Čiže e, tie dróny je potrebné integrovať, e, vojenské lietadla, toto všetko je potrebné integrovať. Takže to je tá druhá tendencia, ktorú ja vnímam, teda e, to vojensk, tá, tá vojenská zložka ruka v ruke s tou civilnou. No a musíme sa zamyslieť nad tým, ako vše zakomponovať to vojenské do tých širších nejakých potrieb civilného charakteru. A ďalej ste povedali, pán maršál, že potrebujeme nejakú priemyselnú flexibilitu, že toto potrebujeme na to, aby sme dokázali reagovať na okamžité potreby, ktoré vyvstanú. No ale ten priemysel sa zatiaľ neprebudil je potrebné, aby sa na to pripravil ten priemysel, aby sa sflexibilnil, aby e, bol schopný reagovať na tieto potreby. To sa nestane zo dňa na deň. A pokiaľ ide o tú radu, ktorá sa plánuje na december, minulá rada, ktorá sa venovala tejto otázke, bola v roku 2008. A bolo to v úvode krízy. E, za ten čas sa nakumulovalo mnoho vecí. A nešlo iba o pozitívne veci, skôr naopak. Ako som povedal, že sa situácia zhoršila v mnohých oblastiach v súvislosti s európskou obranou. Čiže možno by sme očakávali príliš veľa od tejto rady. Čiže ja by som navrhoval tú radu vnímať tak, aby táto prijala nejaké rozhodnutia, ktoré budú východiskami a potom je potrebné tie následné kroky príjmať až vychádzajúc z tohto. Pokiaľ ide o tú rádu, ja myslím, že sú dve také dôležité potreby. Poprvé, nejaké moratórium. Istá forma moratória v tom zmysle, že krajiny musia prestať znižovať rozpočty na sektor obrany. Moratórium. Nejako, neviem ako. A teraz druhá vec, a toto je taký nápad, ktorý vystal z toho, čo ste vy dnes povedali že by sme možno, že mohli mať nejaké politické vyhlásenie, nejakú veľkú deklaráciu v tom zmysle, že čo Európa <clears throat> chce. Lebo Európa chce byť veľkým, európsky, veľkým celosvetovým mm. aktérom, ale ak sa im má stať, tak si musí zachovať e, technologickú konkurenčnú výhodu. E, ten náskok stále ho máme, ale postupne oň môžeme prísť. Takže ak si zachováme tento náskok, alebo ak si ho chceme zachovať, tak sa musíme venovať aj e, leteckému priemyslu znova e, s tými dvomi zložkami e, vojenská a civilná. Takže to sú tie veci, ktoré by mali byť časťou tejto politickej deklarácie, tohto všeobecného vyhlásenia e, na rade. No a ako náhle rada si stanoví takú strategickú líniu, áno, záujem máme, členské štáty majú takto postupovať, tak potom môžeme prejsť do tej ďalšej fázy, to by bolo to moratórium, kde požiadame členské krajiny, aby neznižovali obranné rozpočty. Veď na to to spravilo, na to povedalo tie 2% HDP, to si snažte zachovať. To si snažte si zachovať, takže toto by som ja navrhoval. Ja viem, že vám išlo o to poukázať na tie citlivosti, na tie problémy, s ktorými sa tento priemysel stretáva. Mm, samozrejme, že môžeme v tých úvahách pokračovať spoločne, tak aby sme sa dopracovali k tým správnym rozhodnutiam na tej decembrovej rade. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem, pán. E, otóż ja Aha. Ja by som... Temat z by som sa chcel všetkým poďakovať eh, za to, že táto téma vôbec eh, je predmetom diskusie v našom podvýbore. Ehm, ja to chápem ako taký podnet eh, na diskusiu širšieho rozmeru Áno, možno, že tu môžu e, vzniknúť e, nejaké kontroverzie, ale ja si myslím, že je dôležité e, veci si prediskutovať, prejsť si všetky tie fakty, tak aby sme mohli zabezpečiť ďalší rozvoj tohto priemyslu. Ja som sa u mňa doma v Poľsku zaoberal technikou bojových lietadiel viacero rokov a tie veci, ktoré tu načetli hostia, to sú všetko veci, ktorými sa musia zaoberať všetky ministerstva obrany v krajinách, ktoré chcú byť eh, členmi NATO so všetkým, čo k tomu patrí. No a Polsko je takouto krajinou. Sme jedna z tých troch či štyroch krajín, kde ten rozpočet neklesá. Teda tie 2% HDP na obranu aj idú a veľká časť z toho je venovaná práve modernizácii techniky bojových lietadiel. MIGI a SU sovietského pôvodu a teraz sa snažíme prejsť na techniku západnej proveniencie. My všetci v podvýbore veľmi dobre vieme, že konflikty momentálne prebiehajú, alebo tá rozhodujúca časť e, prebieha v, vo vzdušnom priestore, vo vzduchu. Čiže ak, nemáte, ak nie ste dominantní vo vzduchu, tak e, ste dopredu prehrali. A potom ďalšia vec, e, táto technika je čoraz komplikovanejšia, preto aj nákladnejšia. Čiže je potrebné urobiť všetko preto, e, aby sa tie náklady znižovali. Čiže všetko, čo sa dá urobiť, aby boli náklady nižšie, je potrebné urobiť. No a tie dróny, teda tie mm, lietadla bez, pí, bez e, posádky, toto postupne získava na význame. Vyplýva to z tých veľkých strát na životoch, e, že tieto straty e, sú naozaj veľmi e, citlivou témou a preto sa snažíme prechádzať na takú techniku, ktorá si nevyžaduje posadku, kde teda tie straty na životoch nehrozia. No myslím, že máme teraz e, za úlohu dať si odpoveď na jednu veľmi zásadnú otázku a to, či EÚ má budovať vlastné kapacity aj v oblasti využívania bojových lietadiel a teda techniky v tejto oblasti. Odpoveď na túto otázku je naozaj nie jednoduchá, pretože väčšina členských krajín pokiaľ ide o obranú politiku. Väčšina členských krajín považuje e, za takú referenčnú hodnotu nie EÚ, ale NATO, pretože chceme mať také bojové sily, ktoré budú kompatibilné s NATO, čiže Kladieme si otázku, či EÚ mimo rámca NATO má mať aj nejakú vlastnú kapacitu a či EÚ aj mimo e, NATO operácií má robiť aj nejaké vlastné operácie EÚ a ak áno, tak potom samozrejme musí byť vybavená aj e, lietadlami, bojovými lietadlami, letectvom. Libia a Mali sú veľmi dobrými príkladmi, ale vy ste nepovedali, že to bolo odsúdené na neúspech, keby sa neboli zapojili Američania, že bez americkej podpory by to celé nebolo korunované úspechom. To ste vy nepovedali. Takže táto diskusia o bojových lietadlách 5. generácie Áno, máme sa naozaj snažiť spájať naše sily, aby sme sa v Európe dopracovali k lietadlu 5. generácie, aby sme ho vyvojnuli, e, pretože Američania, Rusia, možno aj Číňania sa takým niečím zaoberajú. Máme na to vôbec? Môžeme si to dovoliť? Ja osobne si myslím, že nemáme v zásade žiadnu alternatívu. A ešte ďalší problém, o ktorom sa tu vôbec nehovorilo zmena orientácie, pokiaľ ide o vnímanie bojových lietadiel. Ja osobne som letel všetkými týmito strojmi Mirage, Gripe, F-16, Eurofighter. Toto všetko poznám. Tie najnovšie lietadlá a sú hlavne platformou na prepravu e, špionážnych zariadení a vojenského materiálu. Čiže ako tieto e, lietadla čo najlepšie e, prispôsobiť na plnenie svojich úloh. Toto je znova spojené s určitými nákladmi. To sú naozaj programy e, v objemoch stoviek miliónov eur. No ale základom toho všetkého je politická vôľa, nejaké politické rozhodnutie v tomto zmysle. Čiže ja by som navrhol, aby sme sa zamrali na túto principiálnu diskusiu, ako správne povedal, zdôraznil predseda, potrebujeme vlastné kapacity. Ja osobne si myslím, že áno. Merci beaucoup. Je me permets juste, euh... Ďakujem. E, dovolím si len malú poznámku ohľadne e, zo súčinnosti s Američanmi. Mm, povedal by som, že americký prínos pri leteckých operáciách v Líbii a v Mali, aj keď ten prínos bol rozhodujúci a ním zostane, predsa len tá kapacita zasiahnuť ako prvý, ako spomenuli naši rečníci, táto kapacita existuje e, autonómne napriek všetkému, a chcem pripomenúť, že francúzske lietadlá Rafali zasiahli v Bengázi v marci 2011 a robili to bez akejkoľvek vonkajšej podpory, či už e, bez predbežných zásahov líbyských zariadení alebo zásobovania. Takže je dôležité povedať a spresniť, že Európania, v tomto prípade Francúzi, disponujú kapacitou zasiahnuť ako prvý nezávisle od americkej podpory alebo prínosu, e, ktorá je samozrejme nevyhnutná, či už ide o zásobovanie, informácie a tak ďalej. Takže toto je dôležité spresnenie Andrew Duff. Um, Ďakujem čo sa týka toho, čo povedal pán Opaško, nemyslím, že je príliš realistické očakávať od členských štátov, aby prestali znižovať náklady na tento sektor za daných okolností. Možno to prislúbia, ale neurobia to, ak ma chápete. V podstate my musíme preukázať, že nákladovná efektívnosť a zlepšaná technológia sa dá docieliť tým, že budeme koncentrovať naše úsilia Takže čo sa týka e, decembrovej e, európskeho, decembrovej európskeho samitu, aby sme tu mali k dispozícii dobrý projekt pre e, budúce bojové lietadlá, musíme preukázať, že Európska obranná agentúra má k dispozícii nedostatok prostriedkov a treba to vo vyššej miere využívať. Toto by bol určite efektívnejší prístup a myslím, že tento priemyselný sektor je schopný v tomto zmysle postupovať. Toto bude kľúčový aspekt, eh, ktorý treba predložiť hlavám vlád a štátov. Nemali by sme očakávať príliš veľa od eh, Rady ministrov, pokiaľ ide o strategické kroky. ale dôležité sú eh, vážne rozhodnutia pre oblasť obstarávania a E, zefektívnenia EDA. Toto by bol určite veľmi dôležitý e, krok dopredu. Čo sa týka tých obchodných e, rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, ktoré sú práve v tom počiatočnom štádiu, Pýtam sa, či schvalujete zahrnutie e, e, aspektu verejného obstanávania v oblasti dopravy, v oblasti obrany, pardon, do týchto rokovaní. Ďakujem, Andrew, že si k tejto téme vystúpil, lebo to je presne téma, ktorá nás rozdielovala, je to dôležité. Takže nech sa páči, teraz dám slovo vám, pán generál. Bien, euh, mesdames, messieurs les parlementaires, je eh, Dámy a páni poslankyni a poslanci, ďakujem vám za veľmi konštruktívne a zaujímavé otázky. Mm, ja by som rád objasnil niektoré body, ktoré sú moje kompetencie a potom by som odovzdal slovo mojim kolegom lebo tie sa skôr týkajú ich kompetencií. Takže najskôr tu bola otázka ohľadne bezpilotových lietadiel a oznámení o e, tých prieskumných a pozorovateľských e, bezpilotných lietadlách. Chcel by som povedať, že táto téma pozorovateľských a prieskumných bezpilotných lietadiel mobilizuje všetkých, každý o tom hovorí, každý hovorí, že je schopný niečo v tom urobiť, ale zatiaľ sme neurobili krok dopredu, zatiaľ čo Američania veľmi pokročili. Takže treba sa pozrieť na to, že vojenské bojové lietadla a bojové bezpilotné lietadla, tam je rozdiel a my by sme tam mali pokročiť. To je taká trošku iná téma ako bojové lietadla, ale napriek tomu moja druhá poznámka sa bude toho týkať. Spôsob, ako v, tejto, v tomto oznámení je tento e, problém demonstratívne nastolený, možno, že poukazuje na to, čo treba v tejto oblasti robiť. Máme tu tri krajiny, tri národy, ktoré sa pokúšajú tri, priemysel, priemysely, tri priemyselné krajiny, ktoré sa snažia vytvoriť e, taký základ nejakého programu. A my si myslíme, že to je efektívny prístup. Máte nejaký obmedzený počet národov 1, 2, 3, ktoré sa skutočne budú silne e, angažovať v tejto oblasti. E, stanovia jedného hlavného šéfa silného, ktorý môže potom zabezpečiť pokrok tohto programu. Takže v tejto oblasti bezpilotných lietadiel to je trošku iné. A tu konštatujeme, že sú tu pokusy vytvoriť e, také ustanovenia a také prostredie, ktoré by mohlo viesť k úspechu a k efektívnosti. Pán Pasku, ďakujem vám za vaše pripomienky a ja chcem zdôrazniť, že pre Európu je veľmi dôležité, aby sa sama vedela brániť. Samozrejme, to je téma najväčšieho významu pre vás, pre poslancov, ktorí zastupujete európskych občanov, ktorí e, treba aj brániť. A chcel by som povedať jednu vec. V Európe máme, či už tu ide o NATO ale, alebo Európu, my sme často nasadili naše vojska pri zahraničných vonkajších akciách a lietadlá, ktoré projektujeme a ktoré boli naozaj veľmi efektívne, sú tie isté, ktoré zabezpečujú našu bezpečnosť, majú rovnakú efektívnosť, rovnaké systémy, rovnako sú vyzbrojené. Na druhej strane by som chcel pripomenúť, že Bezpečnosť Európy sa nezačína na jej hraniciach, ale ďaleko za nimi. A teda skutočnosť, že sme aktívni v oblasti susedov Európy je veľmi dôležité, lebo celá mediteránna oblasť je e, záhradou Európy a sú tam viac menej evidentné hrozby. A čím viac sa tieto hrozby približujú, či už máme operácie v Líbii alebo v Mali, tak lietadlá vzlietali u nás v Európe a zabezpečovali vojenské misie. Takže pán Pasku, to je naozaj úloha obrany Európy. Ďalej tu boli poznámky, ktoré sa týkali exportu. Export, vy to všetci dobre viete, je veľmi dôležitá oblasť, či už v medzinárodných vzťahoch, v medzinárodných vplyvoch, stratégií, výborne, ale aby sme mohli exportovať, tak v prvom rade musíme mať čo exportovať a keď nemáme nič, tak potom stratíme náš vplyv vo svete, ktorý, a to by bola katastrofa. Rovnako to odznel význam mnoho úlohovej kapacity. Či už v konflikte v Líbii alebo v Mali vidíme, že lietadlá, ktoré tam zasiahli, Rafali, ale aj ďalšie lietadlá, mali túto multifunkčnosť, a vlastne zabezpečili našu leteckú prevahu a boli schopné útočiť, boli schopné vykonávať prieskumné lety, útočné lety a funkcie v rámci tejto misie, takže to je veľmi dôležité a tým sa treba orientovať aj pre budúce európske programy. Takisto prepojenie s civilným priemyslom, to už bolo naznačené kolegom Maršalom. Single Market, Single Sky. Áno. To, ale je jasné, že tu máme veľmi dôležité prepojenia, ktoré možno pán Marshall sa k tomu ešte vyjadrí, ktoré spôsobujú, že efektívnosť e, e, civilného letectva možno, že naozaj môže vytvoriť takisto je možné takisto otvoriť letecký civilný priestor letom bezpilotných lietadlov. To je veľmi ťažké, ale môže k tomu dôjsť. Ale zdá sa, že je tu isté prepojenie medzi vojenskými a civilnými aktivitami. Pokiaľ ide o ďalšie body, nebudem odpovedať na všetko, nechám niečo aj kolegom. Ďalšie body, ktoré tu boli spomenuté, chcem ďakovať, poďakovať pánovi Zenkemu za za e, to, čo nám tu povedal, že jeho krajina Poľsko sa o túto tému zaujíma. Ja mu za to ďakujem. Ale tento problém bojo, e, e, priemyslu zameraného na výrobu bojových lietadiel, to sa netýka iba jeho krajiny, to sa týka všetkých európskych krajín. A oblasti, kde tieto bojové lietadlá sa používajú, kde sa vyrábajú, je veľmi široký a sú tu európske krajiny, ktoré sú dobrovoľníci, ale tie krajiny, ktoré sa chcú, tak by nemali mať strach pripojiť sa k týmto programom, či už dodávaním súčiastok, alebo ešte lepšie prostredníctvom technologického výskumu. Lebo to nie je veľmi drahé a je to veľmi dôležité pre budúcnosť, takže títo dobrovoľníci by mohli byť dobrovoľníkmi v tých oblastiach, kde sú kompetentní. Ďalej otázky spojené s NATO. Európska únia by mala posilniť svoje vlastné kapacity a samozrejme máme tu spoločný bezpečnostný priestor a ten zabezpečuje NATO. Spoločná bezpečnosť, a ja trvám na výraze spoločná, tam by NATO nemalo byť vnímané ako dážnik alebo nejaká poistka. NATO to je jednoducho spoločenstvo národov a sila NATO je totálna sila tých súčetciev, tých národov. Už som spomenul, že USA už nechcú e, e, prispievať viac ako 50% do NATO, do NATO, do jeho aktivít a tých druhých 50% musí byť zabezpečených, dobre zabezpečených a efektívne európskymi krajinami. Pripomínam, že keď som bol zodpovedný za vojenské operácie letectva vojenského, tak som si všimol, že a vedel som, že Američania sa stiahli a nechceli participovať na operáciách, ktoré viedli európske krajiny. A my sme si kedysi mysleli, to nie je možné, ale už k tomu došlo dvakrát, v Líbii a v Mali. V Mali to bolo oveľa charakteristickejšie a vypuklejšie, lebo na začiatku zasiahli a potom sa stiahli. Takže my sme ukázali našu európsku kapacitu, ako to už povedal aj pán predseda. Rovnako ďalšia oblasť, ktorá súvisí s NATO, je to problém štandardov. E, to ešte nie je dostatočne rozpracované. Skutočné, že Európa vyvíja svoje vojenské letectvo, má svoje vlastné technológie, tak to znamená, že Európa by mala byť schopná presadiť svoje vlastné štandardy. Preto čo sa teraz deje? Štandardy definujú USA, e, ktoré tam majú výhody potom ich priemysel a nikto vlastne nie je schopný im odolávať. A prvá vec, ktorú robia USA, keď sú v operáciách, tak oni jednoducho vnúcujú svoje vlastné štandardy ostatným. A preto by bolo dobré, aby si Európa vyvinula vlastné štandardy, a aby sa z tejto závislosti vymanila. A ešte dva ďalšie body, skôr ako dám slovo kolegom. Už tu bolo povedané, že Európska bezpečnostná agentúra nie je využívaná exemplárnym spôsobom. To je pravda. Ale ako som už povedal, sú to veľmi pekné misie pre túto agentúru, ktoré je môžu byť zverené. Je jasné, že rozpočet tejto agentúry je nedostatočný a treba jej dať viac prostriedkov, ale skôr ako budeme hovoriť o rozpočte, tak si treba povedať, že tie veľmi dôležité misie nie sú veľmi drahé z hľadiska rozpočtu ale treba stanoviť tú spoločnú prospektívu, ten spoločnú víziu, strategickú spoločnú víziu. A to by bola naozaj veľmi pekná misia, ktorou by bolo možné túto Európsku bezpečnostnú agentúru poveriť. Ona by mohla zvýšiť svoju úroveň. To je niečo, čo by mohlo byť urobené. Ďalej je tu otázka, či súhlasíme s rokovaniami eh, ohľadne verejného trhu v oblasti obrany s Američanmi, to nie, ja nie som kompetentný, aby som tu hovoril o výhodách a o nevýhodách. Samozrejme, sú tam výhody, sú tam nevýhody, ale možno moji kolegovia sa k tomu lepšie vyjadria. Ja vám dávam slovo, neviem, kto chce začať. Uh, thank you. Uh, I just... Ďakujem. V podstate nadviažem na to, čo bolo povedané pánovi opasku, pánom Opasku veľmi kľúčový aspekt, ktorý ste nastolili, je otázka, akým spôsobom v Európe zaintegrujeme e, komerčný výskum a technológiu, akým spôsobom to za, za, zaintegrujeme do e, vzdušnej technológie. Toto sú oddelené e, aktivity, ale bude si to vyžadovať obrovský priemysel aj v komerčnom sektore. A naše programy v podstate um, boli eh, vypracovávané aj komisiou. A je tu naozaj preukazateľný vzťah medzi tým, čo je potrebné v sektore obrany, obrany. A neviem, prečo by sa toto nemohlo stať. To ako keby ste prevádzkovali spoločnosť a povedali ste, že na jednej strane budem mať e, komerčné a vojenské záležitosti a tieto dve, tieto dve oblasti nebudú medzi sebou komunikovať. Takže ja som si istý, že môžeme postupovať aj lepšie. A v podstate toto je to, o čom hovoril pán Duff. Pretože budeme mať stále menej peňazí, to je pravda. Bol by som rád, keby sme sa zmierili všetci s dvoma percentami, ale realita je taká, že toto nemôžeme predpokladať a ani by som s tým nepočítal. Takže naozaj musíme byť oveľa efektívnejší. To je jediný spôsob, akým tomu čeliť. A môžeme tak urobiť um, lepšou integráciou priemyslu, ale takisto aj lepšou integráciou klienta pretože <clears throat> takéto roztrúsenie, takáto fragmentácia takisto zvyšuje náklady. Čiže na obidvoch stranách priemyslu a e, klientov je v podstate ten kľúčový aspekt, na ktorý sa musíme zamerať, je efektívnosť. A keby sme mali akýkoľvek, e, akúkoľvek formu politického prehlásenia v decembri, tak by to mohlo mať taký galvanizujúci efekt. Ja mám ten pocit, že e, ten priemysel je v tej pozícii, že chce e, podniknúť kroky, ale Otázka je, akým spôsobom budeme integrovať e, naše prostriedky a povieme našim investorom, že to je dobré, ak vôbec nemáme predstavu o tom, e, či e, túto našu víziu zdieľajú aj klienti. Potom Spojené štáty z obchodného hľadiska nemám predstavu, nemám prehľad o tých diskusiách, ale Myslím, že e, je to v podstate e, e, dvojsmerná ulica a to znamená, že dostanem od vás to, čo vy dostanete odo mňa a je to v podstate spravodlivé. A my hovorím o tzv. level playing field, takže rovnaké, rovnaké podmienky pre všetkých. A ja sa obávam, že toto je nerealistické, pretože aj keby americká vláda podpísala dohodu e, v, tom zmysle, e, v tomto zmysle, tak kongres by ju odmietol, pretože e, ten spôsob, akým funguje americký systém, neumožňuje nič iné ako situáciu, v ktorej nie sú tie rovnaké podmienky pre všetkých. Čiže keď tu hovoríme o plánovaní, tak sa musíme na to pozrieť realisticky. A k tomu pribudne ešte ďalší dôvod, prečo potrebujeme nezávislosť v tomto sektore, pretože naozaj e, kto vie, e, ako bude vyzerať naša budúcnosť, ak e, táto budúcnosť bude závisieť od iných alebo bude v iných rukách. Ich äh, ehm, Ja by som sa chcel ešte vrátiť k tej iniciatíve UAV, ktorú spomenul pán predseda v podstate by sme e, mohli povedať konečne, pretože e, e, rozvoj týchto lietadiel bez posádky to je v podstate príklad dočasného európskeho zlyhania, pretože už 15 rokov sme sa usilovali investovať osvetové alebo vyvinúť osvetové prostriedky v Európe a toto sa nám bohužiaľ nepodarilo napriek početným pokusom. O tých dôvodoch môžeme diskutovať veľmi dlho, ale toto je skutočnosť. A um, v podstate by sme mali zabezpečovať tieto prostriedky v zahraničí. Môžeme si položiť otázku, čo je na tom také zlé pretože tieto bojové lietadla nie sú až tak drahé, ale musíme brať do úvahy aj to, že poprvé eh, sme závislí od technológie, od techniky eh, dodavateľskej krajiny. A je jasné, a tu sa vraciame k tým eh, poznámkam, ktoré už zazneli, podmienky, e, prostriedky e, zo Spojených štátov podliehajú reštrukciám, čo sa týka technológie a využívania a ďalších vecí. Už tu bol spomenutý ten drastický príklad toho e, Eurohawku v Nemecku, kde to nebolo možné, pretože tá tzv. System Design Responsibility v plnej miere podliehala Američanom a tu sme nezaznamenali žiadnu ochotu otvárať tieto otázky. Um, to sa týkalo aj toho zosieťovania, aj tých všetkých počítačových služieb a tak ďalej. Čiže tu v podstate e, strácame na nezávislosti, ak nakupujeme v zahraničí. Potom druhá vec, technológie, o ktorých sme už hovorili, ktoré sú v podstate sa prekrývajú nie je to tak, že tu máme technológiu bojových lietadiel, ako to, popísal pán, ako to popísali kolegovia. <clears throat> Najvyšší e, rozvojový stupeň je um, také sofistikované bojové lietadlo, ale e, súčiastky toho nájdeme aj v, v tomto lietadle. Takže v podstate je to zaintegrovaná technológia a zaintegrovaná stratégia, ktorú musíme nasledovať už sme o tom hovorili v rámci Európy, už sme tieto kroky podnikli v EDA a každý systém sme rozdelili na jednotlivé technologické schopnosti, e, priemyselné nevyhnutnosti a pozreli sme sa, že kde dojde k určitým rozhraniam. A samozrejme sú tu rozhrania aj v rámci tých e, vojenských e, charakteristických črt, ale aj medzi občianskými, civilnými a vojenskými aspektmi. A tu sa zase vraciame k téme, ktorú nastavil pán Marshall. Tu ešte nás čaká veľa práce. Na začiatku je akási spoločná potreba. Máme tu iniciatívu eh, alebo prehlásenie výrobcov z tých a krajín eh, s dominantným eh, vojenským leteckým priemyslom na jednej strane. Na druhej strane musíme zohľadniť aj tie potreby a treba ich zharmonizovať, aby sme dospeli k úspešnému záveru. Bon, monsieur le Président, en conclusion, je voudrais juste dire quelques... Pán predseda, na záver by som ešte chcel povedať niekoľko slov. Potom, ako sme zdôrazňovali priemyselný, operačný, strategický a geopolitický aspekt, Chcel by som sa vrátiť k pragmatickým aspektom. A to sú rozpočtové aspekty. Veľmi dobre ich poznám, pretože keď som bol vo vzdušných silách, tak často bolo sa treba rozhodnúť medzi kapacitou a operačnou kapacitou a rozpočtovými možnosťami. Teraz prežívame rozpočtovú krízu, ale konštatujeme, že skôr ako sa stiahovať, by sme sa mali zoskupiť a mali by sme vytvoriť e, isté spolu, schémy spolupráce. Nemôžeme povedať, ako sa to niekedy stáva, že nie je peňazí. To nie je pravda. Je menej peňazí a to nie je to isté. To znamená, že ich treba vynakladať lepšie ako ordinovanie. Okrem toho som už spomenul tú štúdiu Systém pre Európu, ktorá je vynikajúca a obsahuje veľmi praktické veci. Treba počas obdobia 2012 2017 e, zdôrazňovať technologické aspekty. To napokon nie je až také drahé, pretože technologický výskum stojí desiatky miliónov eur a potom následne od rokov 2017 až 2022 je tam navrhnuté, e, čo je, aby sme tu mali isté technologické e, demonstrácie. Tam treba op- e, jednotlivé opatrenia, komunikačné aspekty a tak ďalej. To je veľmi dôležitá úloha pre Európu. A až potom, od roku 2022, keď budeme spoločne pracovať a spoločne niečo vytvoríme, to by malo viesť k programu, ktorý by mal byť oznámený a tam potom už možno rátať s niekoľkými miliardami eur. A dovtedy môžeme dúfať, že európska ekonomika už bude v raste. A ešte by som chcel niečo spomenúť ohľadne situácie, čo som našiel v poslednom oznámení komisie. Napriek e, rozpočtovým škrtom všetky štáty EÚ, keď sa spoja, vynakladajú viac na obranu ako Čína, Rusko, Japonsko a USA. A sú tu isté marže, lebo vieme, že Čínsko a Rusko vyvíjajú bojové lietadlá novej generácie, aj my by sme to mali robiť. A to je vlastne, tým by som hneď skončil, pán predseda. Ďakujem, pán generál. Naozaj som si všimol, že naše lietadlá e, e, sú v takej trošku pesimistickej Hovorí sa o nich takým pesimistickým tónom, ale vy ste nám to dali také svetlo nádeje. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa tejto rozpravy zúčastnili. Myslím si, že ste nám zodpovedali veľmi dôležité otázky. Myslím si, že vojenské letectvo je dosť symptomatickou záležitosťou a týka sa celej obrannej kapacity obranného priemyslu a vlastne tieto otázky, ktoré tu odzneli, to sú vlastne centrom toho, čo by sme chceli vedieť, čo by sme chceli robiť. To znamená presadzovať strategickú nezávislosť Európy, autonómiu Európy, zachovať naše e, priemyselné a technologické základy. A ja ešte raz dúfam a viem, e, myslím si, že netreba čakať na rozhodnutia, nejaké spektakulárne a definitívne rozhodnutia z rady, ale ak táto rada môže otvoriť nejaký proces, ktorý v pravidelných intervaloch umožňuje príjmať rozhodnutia týmto smerom a budú to skutočne strategické rozhodnutia, myslím si, že to bude pozitívna vec. Môžeme dúfať minimálne v to ale uvidíme, že či vôbec toto môžeme očakávať. V každom prípade vám ďakujem za vašu účasť na našej schôdzi, za vašu prezentáciu. My vás budeme stále počúvať. Neváhajte sa na nás obrátiť. Ďakujem vám ešte raz, ďakujem, hovoria hostia. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Nous... Mm, drahí kolegovia, vážení páni, budeme pokračovať v našej práce workshopom, ktorý sa týka implementácie spoločnej bezpečnostnej politiky a môžeme tu privítať štyroch eh, hostí, ktorí sú vysoko kvalifikovaní a uznávaní v oblasti obrany a obranej politiky. Tento workshop je súčasťou perspektívy správy, ktorú tento rok pripravuje Maria Eleny Kopa. To je výročná správa nášho podvýboru a týka sa PSDS. Táto správa samozrejme bude mimoriadne významná, pretože je súčasťou prípravy decembrovej Európskej rady kde sa bude hovoriť o bezpečnostných otázkach, už sa o tom začína hovoriť a samozrejme, že aj keď sme náš pôvodný mandát prepojili a síce aplikácia e, spoločnej bezpečnostnej obranej politiky. My chceme prostredníctvom tejto výročnej správy navrhnúť alebo otvoriť isté témy, a dať na známosť stanovisko parlamentu k témam, ktoré sa budú prerokúvať na tejto rade. Hostia, ktorých tu máme, už mali príležitosť pomerne nedávno prostrednícom publikácie a konferencii vyjadriť už svoje názory na to, čo by mal tento e, táto rada riešiť, aké priority by mal, si mala stanoviť, čo môžeme očakávať. Sú tu isté práce, ktoré boli publikované tento mesiac a ja myslím predovšetkým na štúdiu Inštitútu pre, e, pre bezpečnostné štúdie, ohľadne vojenskej kapacity, čo je veľmi zaujímavá, syntetická, veľmi dobre zdokumentovaná vec. Takže máme tu štyroch hostí, ktorí vystúpia a vyjadria sa a potom tu budeme mať rozpravu. Po mojej ľavici Joe Colmon, ktorý E, zastupuje inštitút Egmont, Jan Tešal z Carnegieho inštitútu Brusel, Antonio Misoiroli, e, e, inštitút pre bezpečnostné štúdie EÚ, Alessandro Marone z Inštitútu pre medzinárodné záležitosti z Róma. Takže vidíte, aké kapacity tu máme. Ja dávam slovo pánovi Merci bien, euh, monsieur le président. Ďakujem veľmi, pánovi Egmondovi, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste ma pozvali. E, ťažko sa mi skrýva, že mám veľký záujem na dnešnej téme, teda budúcnosť e, spoločnej, bezpečnostnej a obrannej politiky. A teším sa na e, de- zasadnutie decembrovej rady a dúfam, že zasadnutie decembrovej rady, že tu budeme už mať jasné usmernenia čo sa týka stavu e, európskeho obraného sektora. E, nie len čo sa týka spoločnej e, politiky, ale aj čo sa týka obrany. E, ja som bol požiadaný, aby som e, okomentoval niečo k tomu prvému takému košíku, a to sú operácie. Tu e, samotná rada už položila určité otázky. Prvá je, akým spôsobom by sa dala zvýšiť efektívnosť našich operácií v oblasti spoločnej obrany a bezpečnostnej politiky a akým spôsobom e, čo najrychlejšie a preventívne e, nasadiť e, tie kapacity a tu by som v podstate to chcel rozdeliť do takých šiestich prvkov. Prvý sa týka operácií. um, <clears throat> E, toto sú v podstate e, dôležité záležitosti, to sú výsady hlav vlád a štátov, ktoré prebiehajú v dialógu e, s národnými parlamentmi, ale aj s týmto parlamentom. Keď sa pozrieme do budúcnosti na operácie, ktoré už boli spustené v Európskej únii, tak nemusíme vôbec byť sklamaní. Práve naopak. Uh, Pročas celej kariéry som mal uh, privilégium, že som sa mohol zapojiť do e, celého radu operácií na zvládanie krízy, či už to bolo v kontexte Spojených štátov, e, NATO alebo Európskej únie. A e, každá z týchto vojenských operácií, ktorú sme spustili v rámci Európskej únie, za každým sme splnili tie vojenské úlohy a splnili sme vojenské ciele a toto je jedinečné e, v tom globálnom meritku, takže naozaj máme dôvod na to, aby sme boli na seba hrdí. <clears throat> No a následne, keď už sme docelili úspech, e, je ľahké povedať, že to boli len operácie e, v takom malom merítku. A nezahraňalo to až toľko nebezpečia alebo toľko bezpečnosti. Ale ja vás ubezpečujem, že už počas tej plánovacej fázy to vždy vyzerá úplne inak a to nie len z politického hľadiska, ale na politickej úrovni tá dôležitá otázka, ktorú by sme si mali položiť, je, či e, sme docielili e, ten e, žiaducí výsledok. A tu ten výsledok je iný. A prečo? Pretože naše vojenské operácie neboli do takej miery inšpirované globálnou E, bezpečnostnou stratégiou. My sme sa inšpirovali skôr takou e, mentalitou a mali sme dobrý zámer. Môžeme tu niečo urobiť a urobme to. Potrebujeme niečo dosiliť a urobili sme, urobili sme to. Čiže z taktického hľadiska e, e, sme potrebovali úspech. Čiže prvé ponaučenie, ak chceme zlepšiť efektívnosť a realizovateľnosť operácií v tejto oblasti, e, mali by sme zabezpečiť, aby E, to všetko bolo integrálnou súčasťou európskej e, globálnej bezpečnostnej stratégie, stratégia, ktorá v podstate doplňa tú, ktorú sme e, spustili v roku 2003. Teraz druhý bod musíme konať preventívne. Aj toto už bolo v podstate zahájené v 2003. Operácie v Líbii a v Mali nám v podstate ukázali opätovne, že preventívne kroky nehovoriac o urgentných zásahoch v rámci e, štruktúrálnych, e, sú e, jednou zo štruktúrálnych slabín Európskej únie. Potrebujeme permanentné kroky. Na jednej strane je to ústredie a na druhej strane sú to tie zložky, ktoré sú v prípravnom štádiu. V roku 2003 e, sme boli maximálne entuziastickí, e, čo sa týka operácií v Kongu. A chceli sme docieliť e, rýchle výsledky. <clears throat> Nasadili sme veľmi dobre štrukturovanú jednotku, ktorá bola veľmi dobre nastavená na ten účel a boli sme naozaj veľmi entuziastickí a teraz e, tie všeobecné očakávania sú také, že nech e, dojde k akejkoľvek kríze, tak e, v podstate to musí byť v súhľade s tou bojovou jednotkou. Bojové jednotky sú veľmi hodnotný nástroj, pokiaľ sa nachádzajú v tom košíku tých tých eh, nasadených jednotiek, a tu sú námorné jednotky a aj eh, územné jednotky. Teda pokiaľ ide o tieto pohotovostné jednotky. Takže my sa v podstate pozeráme eh, na jednej strane na ten koncept bojových skupín Európskej únie a NRF v rámci NATO tie e, zložky Európskej únie nie sú také veľké ako tie zložky NATO, ale nie sú ani také malé. E, je to docieliteľné? Môžeme si to dovoliť? Áno, pretože už to robíme. E, nie tým, že to zdieľame, ale v podstate na základe duplikácie. No a v konečnom dôsledku, um, ako budú nasadené tieto pohotovostné jednotky v kontexte Európskej únie alebo NATO? A uh, toto bude vyplývať z tej konkrétnej krízy. My hovoríme o stave európskej obrany ako takej, obraného sektora. My v Európskej únii by sme mali mať akýsi e, pripravený košik týchto pohotovostných jednotiel, e, ktoré by fungovali ako e, taká prvá inštancia, <clears throat> ktorá e, v podstate zabezpečí splnenie všetkých úloh, e, ktoré sme si vytýčili a, a ktoré boli v podstate e, zhrnuté e, v rámci úloh z, Petr, e, z Petrohradu. E, no keď máme e, takýto košík pohotovostných jednotiek, toto sa nemôže týkať len jedného alebo dvoch štátov. Tam sa budú musieť zapojiť všetky krajiny a to znamená, že automaticky um, dospejeme k lepšiemu zdieľaniu bremien a podľa mňa aj veľmi skoro uh, dospejeme aj k novým uh, dohodám v finančnej oblasti. A toto sú tie tri dôležité, najdôležitejšie charakteristické črty, ktoré, ktorým čeli ten koncept e, tých bojových jednotiek. E, potom e, bod 3, taký celkový prístup, holistický prístup a tento zachádza oveľa ďalej než tie 3 D, diplomacia, obrana, teda diplomacy, defense a development. Obrana, diplomacia a rozvoj ak chceme trvalo udržateľné riešenia, ak chceme e, kvalitný e, politický výsledok, tak musíme e, zobrať do úvahy aj ekonomické aspekty. Čiže v podstate v rámci Európskej únie, aby sme vybudovali akési ústredie, tak všetky tieto kapacity musia byť tu zastúpené. Čiže E, nič, nemali by sme rozhodne kopírovať niečo, čo e, vyvinulo na to. My sa pozeráme na, e, koncentra- na veľmi špecifickú situáciu a e, túto musíme v podstate prispôsobiť a e, spraviť na mieru existujúcim inštitúciám Európskej únie. A tie stavebné kamene e, takéhoto ústredia už máme k dispozícii. A tým sa dostávam k bodu číslo 4, už som spomenul na to. Dospel čas na nahradenie um, dohôd, ktoré sme mali medzi uh, CSDP a NATO a nahradiť to novým európskym konceptom. Uh, uh, teraz ide o tie tri Dčka NATO žiadna diskriminácia a tak ďalej. Toto by sme mali nahradiť troma C. spolupráca, um, kapacity, a už tu nejde o to, aby sme mali zabezpečený, zabezpečený aspekt, prístup, e, ide o zabezpečený prevod e, kontrolných e, prvkov a všetky tieto nástroje, ktoré sú potrebné na zvládanie kríza, príslušné operácie smerom od Európskej únie k NATO a smerom k NATO, od NATO k Európskej únii Ide o to, kto bude zodpovedný za zvládanie tej potrebnej krí- tej, tej krízy. A toto je e, v podstate dôležité aj pre NATO, aj pre Európsku úniu. Bod číslo 5 ehm, e, e, plánovanie obrany. Toto na národnej úrovni čelí určitým paradigmatickým zmenám, pretože charakteristické črty v oblasti zvládania kríz sa menia. Poprvé, paradigma v tom zmysle, že čokoľvek sa stane, pomôžu nám Spojené štáty a, a naplnia tie tie medzery, ktoré máme vo Washingtone, máme e, najsilnejších podporovateľov našej politiky, ale e, e, oni od nás očakávajú, aby sme preukázali aj naše vlastné kapacity. No a potom v našich krajinách sme sa zameriavali na taktické vojenské kapacity a trochu sme zanedbávali tie strategické kapacity a to v podstate vysvetľuje, prečo my v Európe sme viac ako 10 ročie bol, boli schopní nasadzovať uh, toľko vojenských jednotiek mimo Európy. A už niekoľko rokov Čiže my tie e, technické kapacity máme k dispozícii, ale čo nám chýba sú práve tie technické, tie, pardon, tie strategické kapacity. No a čo sa týka operácií v Líbii a v Mali, e, nám jasne dali najavo, že ten obmedzujúci faktor pre Európsku úniu e, nie, je, e, nie, sú, nie je technika, ale je, je tu o strategické aspekty. Čiže e, v našich národných štátoch plánovanie obrany e, sa mení, menia sa priority e, od tých technických e, smerom k strategickým, ale tu je otázka, že nemôžeme tento problém vyriešiť na národnej úrovni, čiže musíme spolupracovať. A už to bolo spomenuté, že riešenie je spoločnými silami hľadanie týchto riešení. Bod číslo 6 čo očakávam od decembrového samitu. A odpoveď je, e, na obrane záleží. Pre hlavy vlád a štátov na obrane naozaj záleží. A platí to aj pre tento parlament. Obrana je dôležitá nie len preto, lebo je to nákladová záležitosť, ale aj preto, že je to investícia do našej vlastnej bezpečnosti. A chcel by som vyjadriť len jednu nádej, aby eh, sa stav eh, aby stav európskej obrany eh, dostával stále ďalšie usmernenia z hora nadol. A som tomuto parlamentu veľmi vďačný, pretože toto ste v podstate už roky um, veľmi intenzívne poskytovali, e, dávali ste pozor a brali ste celú záležitosť vážne. Merci beaucoup, uh, monsieur... Ďakujem. Nech sa páči, tante Tantešu. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much. It's a great honor to... Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Veľmi sa teším, že tu môžem byť e, na tomto fore, v tomto výbore v Európskom parlamente. No pokiaľ ide o spoločnú a bezpečnostnú politiku, pokiaľ o našu obranú um, politiku, tak tu máme dosť veľkú dilemu a to, že nevieme podľa akého štandu by sme sa mali merať, teda či kvalita našej politiky je dobrá alebo nie. Keď sa pozrieme na spoločnú bezpečnú snobenú politiku vzhľadom na tie ťažkosti, ktoré EÚ má s schopnosťou hovoriť jedným hlasom, tak tam tá reputácia je možno ešte lepšia, než sa zdá, lebo táto politika funguje, robíme misie a je to pridaná hodnota pre občanov, ale keď porovnáte tú politiku, ktorú máme s tými veľkými výzvami strategickými, ktoré máme teraz a ktoré čakáme do budúcna, tak e, tá výkonnosť našej politiky nie je až taká. Čiže ako e, tieto štandardy nejako sklopiť, e, ako nejakým spôsobom situáciu vylepšiť aj vzhľadom na ten blížiaci sa summit. Ja by som sa zameral na strategické potreby a nedostatky, ktoré e, naša bezpečnostná obranná politika vykazuje. Takže aké strategické potreby existujú? Nuž, aby som to povedal jasne, táto politika teraz si kladie otázku, e, čo robíme my, čo nerobia Američania. Uh, my ešte stále na, do veľkej miery e, sa spoliehame pri ochrane našej bezpečnosti na americké sily. Nejde iba o teritoriálnu obranu našu vlastnú bezpečnosť, pretože o tu až tak veľmi nejde, hoci vo východnej Európe to často vnímajú inak, ale vo všeobecnosti nejde o to, ide o ochranu globálnych bezpečnostných záujmov. No a toto sme outsourcovali, externalizovali Američanov. Trošku sa sem tam zúčastňujeme, ale do veľkej miery to celé poskytuje niekto iný. My sa spoliehame na liberálny svetový poriadok, spoliehame sa na prístupy k trhom, trhom exportných, importných, spoliehame sa na telekomunikácie a e, dúfame, že e, tie konflikty, ktoré máme, ktoré hrozia, že e, tieto budú vyriešené zo strany USA. Toto samozrejme nie je udržateľná situácia. A to z dvoch dôvodov. poprvé, pretože tých služieb je čoraz menej. Viete predsa, že aj v Amerike Afrike je kríza, že aj tam sa Američania eh, snažia čoraz eh, menej angažovať. Aj vo Washingtone eh, tie škrty budú naozaj veľmi vysoké v najbližších rokoch alebo 10 očiach. Na ten druhý dôvod, prečo to nie je udržateľné, je preto, lebo my nemáme politickú schopnosť ovplyvňovať rozhodnutia o týchto obranných stratégiách, obranných prvkoch. Čiže toto všetko sa deje a rozhoduje bez nášho politického vplyvu. Rád by som sa stručne venoval šiestým bodom, teda aké ja očakávania kladiem na ten blížiaci sa summit. Po prvé, zmena nastavenia mysle tak, aby sme si plne uvedomili tú dilemu, ktorá je vystavená Európa, teda že my sa spoliehame na ten globálny, liberálny svetový poriadok, ktorý sami nie sme schopní zaručiť, že tú záruku hľadáme u iných. Toto vždy, keď e, hovorím po celej Európe s politikmi a s občanmi o tejto téme, tak e, toto je vec, ktorú si ľudia často neuvedomujú. Neuvedomujú si to. Mm, máme pocit, ako by sme boli nejako vyňatí z tých globálnych e, strategických bezpečnostných víziev, ako by všetko bolo mm, nejakým spôsobom zabezpečené. Takže je potrebné si uvedomiť, že od týchto otázok nie sme oslobodení, musíme naozaj zbudiť to povedomie, že fungujeme v takomto širšom kontexte. A tiež je eh, potrebné uvedomiť si, že tieto otázky je potrebné riešiť eh, nie neskôr, ale už teraz. Ďalšia vec. My všetci sa stiažujeme na to, že tu nie je politická vôľa na bezpečnosť. Ide um, mnoho, na obranu ide mnoho peňazí. Máme uh, určité vybavenie aj strategické, ale uh, peniaze sa nemíňajú náležitým efektívnym spôsobom. To všetko sú problémy, ale to kľúčové pre mňa je to, a to je ten hlavný problém, že nemáme um, nejaké dielané riadenie, zdielané hodnotenie situácie. Áno, my mm. máme nejaké tie mechanizmy e, získavania informácií, vyhodnocovania, e, ale dôležité je veci aj spoločne interpretovať, pretože strategické veci, e, vnímanie hrozby, analýza toho, aké hrozby nám hrozia a čo by mohlo ohroziť našu bezpečnosť, tak tam sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Nie je to prekvapujúce vzhľadom na tie historické skúsenosti s tým, že geopolitická situácia, kultúra, jednotlivých krajín je v tom odlišná, čiže sú tu rozdiely, ale ak chceme naozaj mať skutočnú európsku bezpečnostnú politiku, musíme sa snažiť veci interpretovať e, rovnakým spôsobom, interpretovať ich spoločne. Takže takéto spoločné mechanizmy vyhodnocovania, takéto nástroje, ktoré by EÚ mala, aby sme mali všetci jednotný obraz o situácii, aby sme tú mozaiku si boli schopní vyskladať, toto nám zatiaľ chýba. Tým sa dostávam k tretiemu bodu, ktorý s tým úzko súvisí. A zrejme to v Bruseli nebude veľmi populárne, keď poviem, že potrebujeme viac schôdzi, viac zasadnutí. Potrebujeme, aby sa o obrane hovorilo častejšie na najvyššej úrovni, na vysokej úrovni, pretože ministri eh, obrany sa nestretávali dostatočne, nemajú svoj vlastný formát rady. Toto sa musí zmeniť, musia stretávať pravidelne a hovoriť o všetkých týchto otázkach naozaj pravidelne. A to isté platí aj pre Európsku radu, ktorá by podľa mňa mala si stanoviť, že aspoň raz ročne bude mať stretnutie zamerané aj na bezpečnosť. Čiže nemusí byť bezpečnosť jedinou témou, ale aspoň jednou z tém, ktoré budú na programe, teda naozaj e, diskusia o obrane, hodnotení situácie a strategických potrieb. Pretože naozaj, ako povedal Jo, potrebujeme o týchto veciach hovoriť na najvyššej úrovni, ak je to možné. Štvrtý bod, ten sa týka návrhu z pred pár mesiacov Rady pre zahraničné veci. Bol vydaný dokument o nejednote, ak to takto môžem povedať, strategického myslenia v Európe. A jedno z riešení na vnesenie väčšej miery jednoty z hľadiska strategickosti, jeden z tých návrhov bolo vytvoriť Európsky semester obrany a Rada pre zahraničné veci povedala, že keby sa ministri financí, tak keď sa ministri financí dokázali dohodnúť na fiskálnom semestri, pokiaľ ide o rozpočtovanie, pokiaľ ide o výdavky a tak ďalej, tak by nemal byť problém urobiť niečo podobné eh, aj v súvislosti s plánovaním obrany. Teda znova nejaké, nejaká mm, spoločná stratégia, prehľad o tom, kto čo robí a tak ďalej. Čiže predloženie tých plánov tých hodnotení, eh, tých motivácií toho, prečo sa veci robia tak, ako sa robia, eh, porovnanie, výmena názorov a takáto dynamika, to by mohlo veci značne zlepšiť. Piatý bod ten sa týka vnútorných pravidiel a rozhodovania v rámci EÚ o spoločnej eh, obrannej a bezpečnostnej politike. Väčšina z nás si myslí, že operácie, tie súčasné, ale najmä tie budúce, že by do veľkej miery mali byť takou určitou koalíciou ochotných. Toto sa často spája s negatívnymi konotáciami, ale keď sa to pozrieme z takého technickejšieho hľadiska, tak e, skrátka z toho vyplýva len to, že nie všetky krajiny budú vždy do všetkého zapojené. Iba niekoľko krajín, určité zoskupenia, e, budú mm, sa zaoberať riešením určitých situácií. To sme už videli aj v praxi. Čo to znamená? Znamená to dve veci. Poprvé, flexibilné pravidlá interného rozhodovania tak aby všetci mohli podporiť misie, ktoré budú realizovať iba niektoré krajiny. E, NATO to dokázalo, že to môže fungovať. E, Napríklad príklade Líbie. Tam väčšina krajín nechcela sa priamo zúčastniť, ale všetky to odsúhlasili. To je konštruktívny spôsob, ako sa nezúčastniť a napriek tomu veci e, neblokovať. A toto potrebujeme aj na úrovni EÚ. A potom druhá vec, čo to implikuje Prepačte, musím sa rozpomenúť. No to rozhodovanie je podľa mňa naozaj kľúčové. No a samozrejme, že keď požiadame 28, aby prispela k zdieľaným e, zdrojom, kapacitám, k plánovaniu, k operatívnej zložke a keď to potom využije iba zo pár členských štátov, tieto kapacity, e, tak toto samozrejme môže viesť k nespokojnosti niektorých krajín. Čiže niektoré krajiny prispievajú, ale nikdy uh, tieto kapacity nevyužívajú. Takže musí tam byť nejaký systém kompenzácií, ktorý bude fungovať tak, aby všetci mali naďalej záujem na financovaní uh, týchto kapacít, týchto rezervných kapacít, hoci ich nebudú uh, v končnosku všetci využívať. Čiže uh, taký nejaký systém kompenzácií by mal vzniknúť. A ešte posledný bod, naozaj stručne, a tu ma väčšinou vysmejú, možno z opostatných dôvodov, napriek tomu to tu však prednesiem. My sme si v predchádzajúcom paneli vypočuli, že sa nedá očakávať, že sa zvýšia výdavky na obranu, ale my si myslíme, nemáme strategické kapacity, nemáme ostatok eh, strategickej komponenty. Ja si myslím, že väčšia efektívnosť je potrebná, že je potrebná väčšia flexibilita, že sa veci musia spájať a zdieľať. No a keď sa pozriete na tie skutočné výpočty, keď sa pozriete na ten počet eur, na to množstvo eur, ktoré môžete usporiť eh, tým zdieľaním, eh, tak toto nám nebude postačovať tie úspory, aj keby sme celé toto usporené znova do obrany investovali, čo sa nedá úplne očakávať, tak by sme nevytvorili tú kritickú masu, ktorú potrebujeme. Takže na záver naozaj budeme musieť vydávať na obranu viac skôr či neskôr. Momentálne to nie je realistické, ja si to uvedomujem, e, nie som e, naivný, nežijeme v dokonalom svete, to si dobre uvedomujem, ale myslím, že v konečnom osledku si musíme položiť otázku. Nuž, keď tá strategická podpora existuje, potreba poskytovať viac bezpečnostných e, služieb v globálne volatilnom prostredí, lebo to sa deje, situácia sa zhoršuje, tých polov je čoraz viac, takže takéto strategické služby bude potrebné poskytovať profitovať eh, vo väčšej miere a preto budeme musieť eh, v istej fáze zvýšiť eh, naše investície do obrany. Dúfam, že to urobíme rozumným spôsobom. Ďakujem pekne. Ďakujem za vystúpenie a ja sa k niektorým bodom vrátim. Pán Misroli. Ďakujem, pán predseda. Everyone is still more... Dobrý deň. Ja myslím, že ešte stále máme ráno, ešte 25 minút nás sedeli od poludňa. Ja osobne sa na to budem pozerať e, z hľadiska takého komerčnejšieho, pretože e, my sme vojenskému výboru EÚ e, vypracovali štúdiu o našich kapacitách ktoré máme s vyhľadkou aj do budúcna, pokiaľ ide o tieto vojenské kapacity. Ja som zo pár kopí tej správy priniesol, nech sa páči, vyzdvihnite si ich nám pri vchode do sály. Samozrejme, že ak chcete nejaké ďalšie informácie alebo ak chcete viac výtlačkov, môžete ma osloviť. Ja sa teraz pokúsim zhrnúť trošku tú správu a znova opakujem, že mm, toto je také komerčnejšie hľadisko. My sme sa mali teda zamerať skôr na budúcnosť, nie tak veľmi na súčasnosť, ale mm, snažili sme sa nejako odputať od e, tých obmedzení, ktoré spôsobuje situácia, teda kríza a tak ďalej. E, náš referenčný rok je rok 2025. E, tento si stanovil aj EDA ako referenčný rok, takže z toho sme vychádzali Celé to bolo zverejnené predtým, než finančná a hospodárska kríza e, bola, teda začala, preto sme si mysleli, že by sme mohli nejakým spôsobom e, sa venovať tomu, aké zmeny priniesla tá e, kríza, čo sa zmenilo. Tu sa pozrite na obsah. Začali sme aktuálnou situáciou, relatívne pozitívne sme hodnočili to, čo sa dosiahlo za ostatné roky, ale zamerali sme sa aj na tie obmedzenia alebo tie nedostatky, ktoré máme pri vytváraní, budovaní vojenských kapacít. Politické a inštitucionálne usporiadanie v oblasti obrany a mm, zahraničia, tak tam sme definovali tie najhlavnejšie problémy. Takže tie pozitíva, to preskočím, nedostatky, vrátanie e, tej nenápadnej demilitarizácie, ktorá sa tu spomínala ako riziko a potom riziko čiastočnej de industrializácie na celom území EÚ. To sú tie trendy, ktoré do budúcna očakávame, kombinácia dynamickej nestability a systematickej e, vzájomnej závislosti, nové regionálne mocnosti a aktéry, vedúca úloha USA, väčšia globalizácia a nové zbranie, to vidíme celosvetovo, hlavne na druhej strane Atlantiku. Tuto máme spoločné strategické záujmy, vychádzajúc z článku 26 Lisabonskej zmluvy, teda strategické záujmy EÚ má definovať rada, uvádza sa tam potreba urobiť to bez nejakého detailnejšieho rozpracovania, čiže v decembri presne by to mohla byť príležitosť e, o takých potrebách alebo záujmoch hovoriť. My sme zo pár identifikovali, nech sa páči, môžete si to naštudovať e, v našej, e, v našej správe. Toto sú otázky, ktoré sú otvorené Možno netreba neodpovedať ešte v decembri, ale je dôležité ten proces hľadania odpovedí naštartovať čo možno najskôr. A teraz tuto máme možnosti, ako by sa vývoj našich e, vojenských kapacít e, uberať. E, toto nie sú navzájom sa vylúčujúce smery, často sa doplňajú, sú to Ehm, jednotlivé možnosti, ktoré máme, ktoré nemusia byť nevyhnutne alternatívne. Ehm, máme tu 5 takých základných kritérií. Konsolidácia, optimalizácia, inovácia, regionalizácia a integrácia. Takže konsolidácia, to prvé smerovanie, tak aby sme dosiahli efektívne využívanie zdrojov. Môže to byť aj bolestivé, pretože eh, by si to vyžiadalo zníženie našich kapacít, ostavenie tých nepotrebných eh, s cieľom ušetriť. Takáto konsolidácia by samozrejme eh, mala viesť aj k využívaniu nových zdrojov financovania, vrátanie sociálneho e, fondu. E, komunik- oznámenie e, komisie z mája sa venuje týmto možnostiam. A tiež navrhujeme, aby sa na európskej úrovni urobila určitá revízia, určitá inventarizácia, ak dovolíte. E, je to taká medzifáza medzi zelenou a bielou knihou. Ja viem, že Európsky parlament sa e, tou e, bielou knihou veľmi zaoberal, ehm, no ale neviem, či sa na tomto budeme schopní nejakým spôsobom ujednotiť, pretože tá biela kniha je už dosť taká preskriptívna a Neviem, či toto bude schodné na európskej úrovni prijať dokument tohto typu, ale iste by to bolo dobré, keby inštitúcie EÚ mohli e, s takýmto niečím prísť, vypracovať e, nejakú e, správu, nejakú inventarizáciu toho, čo už máme. A teraz to druhé smerovanie, to je tá optimalizácia s cieľom zvyšiť efektívnosť vo vojenskom sektore. Tam je viacero možností, napríklad možnosť lepšie spolupracovať. Ozbrojené síly by mohli lepšie spolupracovať cezhranične s cieľom dospieť k optimalizácii a tiež e, osvedčené postupy, ich vymienanie, poučanie sa jeden od druhého, nové koncepty, ktoré sa niekde uplatnia úspešne, by sa mohli potom preniesť aj na širšiu úroveň. Potom to tretie smerovanie, to sú tie inovácie, teda posilnenie vojenských technológií. A tuto sa snažíme nejako kontrovať tej dezindy dezindustrializácii, ku ktorej e, dochádza. A hovoríme hlavne o financovaní výskumu a vývoja a tiež e, pretavenie úzbor do investícií. Toto, myslím, by bolo jedno z možných riešení. A potom ešte riešenia na mieru, um, ponaučenie sa z minulosti alebo z iných programov, napríklad um, v rámci NATO. Um, alebo napríklad aj tie projektové dlhopisy eh, by mohli byť eh, jednou z ciest so zapojením Európskej investičnej banky. Teraz to štvrté smerovanie, a to je regionalizácia eh, s cieľom prehlbiť a rozšíriť tú operatívnu úroveň. Ja viem, že je tu už určitá spolupráca bilaterálna alebo minilaterálna. Takto o tom hovorí akademická obec. Čiže e, takáto spolupráca, ku ktorej už dochádza, e, teda vytvorenie nejakého spoločného rámca, aby tieto ostrovy regionálnej alebo subregionálnej spolupráce mohli fungovať e, v súvislosti s našimi vojenskými kapacitami. A ešte to posledné smerovanie, to je tá integrácia. Mm cieľom prehlbiť a zvýšiť udržateľnosť našich vojenských eh, kapacít. Tam v tom dokumente máme mm, relatívne rozsiahlu časť, ktorá sa eh, venuje zlepšenia nášho fungovania. Týka sa eh, vzdušných kapacít, námorných kapacít, ich riadenia lepšie koordinácie velenia a tak ďalej. No a tiež hovoríme, že by možno bolo dobré vytvoriť si e, nejaký systém cieľov e, do roku 2025 a tiež by bolo dobré synchronizovať e, národné programy zbrojenia a verejného obstarávania v oblasti obrany. Takže závery našej správy. Prišli sme na to, že Európania strácajú na e, zrchovanosti, nezávislosti tým, že nekonsolidujú, že neoptimalizujú, neinovujú, neregionalizujú a neintegrujú e, svoje vojenské kapacity. E, tie výzvy, ktoré máme, sú často systémového charakteru, sú veľmi komplikované, preto je potrebné pravidelne vyhodnocovať situáciu ehm, Tiež je potrebné uvedomovať si, že tie výzvy, ktoré e, máme, si vyžadujú e, nadnárodný prístup, multidisciplinárny prístup, e, často aj civilná oblasť, tá civilná komponenta našich mhm. operácií je mimoriadne dôležitá, nielen tá vojenská, čiže je potrebné vnímať to takto celosne. Uh, a ešte raz hovorím, e, prierezovosť, e, ešte raz opakujem, že tie smerovania, ktoré som poukázal, sú skôr kumulatívneho, nie alternatívneho e, spôsobu, alternatívneho charakteru. A ešte posledný bod, a myslím, že na tom sa zhodneme, na tomto pódiu, že Európska rada v decembri uh, by mala byť skôr nejakým východiskom a nie mm, nejakým záverečným alebo nejakým uzáverom tohto celého. Malo by to naštartovať e, tú koordináciu e, politík, e, samozrejme vychádzajúc z tých limitácií, ktoré sme vystavali. Malo by to byť teda možno formou toho, toho európskeho semestra, možno nie výhradne pre obranu, ale pre širšiu zahraničnú politiku. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán Marunene.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 Well, first of all, uh, let me thank the European uh, Chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu za zorganizovanie tohto veľmi zaujímavého workshopu. Uh, moje pripomienky, ja dúfam, že tým doplním predrečníkom, uh, sa budú týkať rozvoja obrneného priemyslu a čo môžeme očakávať od rady, od samitu. Poprvé, musíme si ujasniť, že by sme radšej mali hovoriť o Ehm, DTIB skôr ako o ehm, ozbrojenom priemysle, pretože dnes tento priemysel poskytuje širšie spektrum ehm, produktov a služieb, než ako ten systém siaha to od komunikácií až po mm, rôzne ďalšie kapacity. Ten sektor e, sa týka malého počtu e, podnikov a väčšieho počtu malých a stredných podnikov, čiže je to akýsi barometer. Takže DTIB sa týka skutočnosti, že e, táto základňa v podstate e, e, poskytuje ozbrojené sily a zabezpečuje aj policajné zložky a tak ďalej rovnako ako civilných zákazníkov na základe technológií dvojitého využitia. To znamená, že tieto technológie sa dajú využiť ako sú alebo s menšími úpravami pre vojenské a civilné účely. Európska obranná agentúra Eh, vo svojej stratégii sa odvoláva na eh, túto priemyselnú základňu obranej technológie DTIB, o ktorej budem hovoriť neskôr. Druhá otázka je eh, prebiehajúca globalizácia tejto národnej základne, pretože mali by sme si uvedomovať, že toto, bolo, toto DTIB bolo založené na národnej úrovni a nie je prekvapujúce, že viaceré členské štáty si naďalej myslia, že táto základňa má v podstate národný charakter, ale v skutočnosti e, narastá ten globálny aspekt z troch dôvodov. Poprvé, prvý dôvod je e, zvyšujúca sa závislosť na trhoch mimo EÚ. Ako viete, mm, výdavky v tejto oblasti sa zvyšujú, k tomu sa ešte vrátim, ale e, výdavky v oblasti obrany mimo Európskej únie sa zvyšujú. Z toho dôvodu národné základne e, musia penetrovať aj e, trhy mimo Európskej únie, Brazília, Turecko, Adar, Arábie, Singapur, Indonézia a tak ďalej, aby prežili. Táto, toto je veľmi dôležité, pretože viaceré krajiny majú ambície vytvárať vlastnú základňu priemyselnej a základne, základne um, A v podstate ide o zabezpečenie e, vybavenia a ide o prevod technológií a know-how e, z Európy do týchto krajín. <clears throat> E, tieto aspekty treba zvládať z bezpečnostného hľadiska a treba hľadať vhodnosti, aby sa ďalej zas, Skrátka ide o to, že sa vyváža ten istý výrobok aj do krajín mimo Európskej únie. Druhý dôvod, prečo je tu zvyšujúca sa globálny aspekt, je globalizácia e, dodavateľského reťazca. Ako už bolo spomenuté, e, je veľa malých a stredných podnikov, ktoré konajú ako subdodávateľia a poskytujú komponenty a technológie a tak ďalej E, tým systémovým, väčším systémovým integrátorom. A tento dodavateľský reťazec sa globalizuje e, a dochádza tu e, stále viac a viac subdodavateľov mimo Európskej únie. To znamená, že malé a stredné podniky mimo EÚ sú menej konkurencieschopné a ide aj o to, že veľa vlád v podstate sa obracajú na iných partnerov a ide tu o ďalšie programy. E, zároveň určité technológie alebo komponenty alebo suroviny e, sa e, poskytujú iba zo strany viacerých krajín mimo Európskej únie. A toto treba zvládať aj z bezpečnostného a priemyselného hľadiska. Platforma týchto ozbrojených síl zabezpečuje dodávku, pretože to poskytujú európske spoločnosti, ale v skutočnosti e, to závisí od komponent alebo technológií alebo surovín, ktoré práve pochádzajú od dodávateľov mimo Európskej únie. Inými slovami, európsky dodávateľ um, ehm, môže nemať k dispozícii uh, e, dodávateľov a to sa týka určitých technológií uh, a tak ďalej No a tretí aspekt je zvyšujúca sa dôležitosť e, technológií dvojitého využitia. Ide tu o bezpečnosť a civilný trh e, e, a je tu v podstate, takto tu ešte predtým nebolo. Tieto komponenty by sa mohli predať Frontexu alebo ďalším, ďalším spotrebiteľom. Za uplynulé roky sme videli Mm, tak tento trend. Technologický rozvoj sa v podstate zrýchloval informačné a komunikačné technológie. Čiže Ide tu o prepojenie medzi e, bezpečnostným sektorom a ten, toto prepojenie sa e, zvýšilo. To znamená, že DTEB vo vyššej miere záleží, závisí od civilných dodavateľov e, po celom svete. Čiže tri faktory zvyšujúca sa nezávislosť od trhov mimo EÚ, globalizácia dodavateľského reťazca a dôležitosť, zvyšujúca sa dôležitosť technológií dvojitého využitia. V podstate táto nezávislosť je prepojená na národnej úrovni a to je v podstate nemožné. A to ma privádza to the European integration of uh, Európska integrácia národných uh, základní, národných priemyselných základní obranej technológie. Pokiaľ ide o globalizáciu DTIB, v podstate je E, lepšou voľbou europanizácia tejto, e, tejto základne z viacerých dôvodov. Interoperabilita ozbrojených síl zabezpečuje to e, lepšiu bezpečnosť dodávok, pretože európske priemyselné sektory sú vo vyššej miere navzájom prepojené ako iné spoločnosti, čiže sa tu zvyšuje efektívnosť a konkurencieschopnosť európskych spoločností. A zlepšuje sa, zlepšujú sa, zlepšuje sa európsky integračný proces. E, a toto je v podstate možné e, v dôsledku alebo na základe piatich dôvodov. Poprvé, e, signifikantne sa zvyšuje suma obranných výdavkov v Európskej 27. Ide tu o konkurencieschopné spoločnosti a E, takisto malé a stredné podniky, takže by sme nemali zabúdať, že 14, 40... E, e, a third and, uh... Tretí bod hovorí o obrate v roku 2010 93 miliard eur a zamestnancov bolo 774 tisíc. Pokiaľ ide o európsku integráciu našich e, základní. E, môžeme už stávať na tom, čo máme v oblasti e, obstarávania v rámci obrany programy typu Eurofighter, alebo A400M a tak ďalej. Potom tu máme dve dôležité smernice EÚ z roku 2009 o obstarávaní v obrane. E, toto je e, prvá z nich a druhá je o transferoch v rámci Európskeho spoločenstva. Takže toto je ďalší základ, na ktorom môžeme stávať. A potom tu máme veľké európske spoločnosti, e, ktoré pôsobia buď to na národných alebo celoeurópskych trhoch trhoch, majú tam značné e, podiely, napríklad EADS, alebo Bae Systems, Finmechanika, alebo Thales, tam stojí tie príklady takýchto európskych firiem. A teraz posledný bod, ten sa týka tých víziev, pokiaľ ide európsku integráciu DTIB. Skutočne Európska DTIB, jej dosiahnutie je zložitý proces a vôbec nie je jasné, či to bude korunované úspechom. Väčšina členských krajín, hlavne tie, ktoré majú veľmi podstatnú DTIB, e, ide cestou vlastnej priemyselnej politiky, teda vnímajú to skôr z národného hľadiska vzhľadom na to, že na e, obranné verejné obstarávanie ide čoraz menej prostriedkov. E, týka sa to jednak zabezpečenia dodávok, ako aj snahy vyhnúť vyhnúť sa odlevu e, či už e, ľudského alebo iného kapitálu do iných e, krajín. Dôležité je, aby ten balík z roku 2009 bol náležite implementovaný, aby sa vyhovelo obom smerniciam. Národné byrokracie, ktoré majú na starosti obrané verejné obstarávanie, nie sú plne presvedčené, že skutočne integrovaný obranný trh EÚ je tým správnym cieľom, že je naozaj potrebný. Dobre by bolo, keď sme mali nadnárodný európsky program verejného obstarávania. Tie, ktoré máme, pochádzajú z 90. rokov a väčšina z nich e, už teraz momentálne sa blíži do záverečnej fázy, e, v tam tie posledné e, tranže. A ešte posledná vec v tomto kontexte výskum a vývoj a technologické aktivity sú veľmi dôležité, pretože e, môžu dlaždiť cestu k technologickým e, prelomom a spoločným e, programom. V roku 2011 97 výskumných aktivít v EÚ prebiehalo na národnej úrovni. Čiže vidíte, že tá fragmentácia naďalej pretrváva e, na strane dopytu a e, tiež je tu duplicita a nestok europeizácie, pokiaľ ide o e, našu priemyselnú základňu v oblasti, v oblasti obrannej technológie. Čiže aké sú závery? Ja si myslím, že tie tri eh, klastre, eh, zahraničná bezpečná politika, naše kapacity a DTIB, že tieto tri klastre je potrebné preberať ako celok na decembrovej rade, pretože každý z týchto klastrov eh, ovplyvňuje priamo alebo nepriamo tie zvyšné dva. A pokiaľ ide o DTIB, priemyselná politika členských štátov, kde je silný obranný priemysel, toto je potrebné zohľadniť, pretože to vplýva na prístup k akejkoľvek forme európskeho integračného procesu v oblasti obrany. Pokiaľ ide o globalizáciu národných DTIB, ja si myslím, že je v záujme priemyselných politík národných štátov dosiahnuť európsku integráciu v tejto oblasti. A ja si myslím, alebo teda dúfam, že decembrová rada dá politický mandát z hora nadol, aby sme naštartovali tento proces. Ako? No, cesta pôjde plnou implementáciou európskych zmen z roku 2009, napríklad formou posilnenia, monitorovania tých vlád, ktoré sa zatiaľ zdráhajú, tieto smernice plne uplatňovať. Mal by byť spustený nový program európskeho obstarávania v oblasti obrany a Európska technologická cestovná mapa by mala byť vypracovaná tak, aby sme prekonali súčasnú fragmentáciu v oblasti výskumu a vývoja. Čiže naozaj tento proces je vystavený viacerým výzvam, mám na mysli europeizáciu DTIB, ale je naozaj dôležité uvedomiť si, že je potrebné v ňom pokračovať. Ďakujem pekne. Bien, merci beaucoup, messieurs, pour euh, ce tour d'horizon très complet sur les... Ďakujem. E, všetky tri e, vystúpenia boli veľmi kompletné. Hovorilo sa o príprave rady, o operáciách, o E, schopnostiach priemyslu a teraz dám slovo Marii Elene Kopa, ktorá bude spravodajkyňou výročnej správy a iba, iba by som chcel zdôrazniť to, čo povedal pán Tešo eh, ohľadne toho copyrightu alebo teda autorských práv, pokiaľ ide o, o, o síroty eh, ministrov obrany, ktorí sú sirotami PSDC ale ospravedlňujem sa za moje e, vystúpenie, ale stále mám v hlave a niečo, že Rada ministrov obrany e, v Dubline, tam bolo prítomných 8 z 27 prítomných iba a o niekoľko dní bola ministerská e, schôdza na to, kde sa hovorilo o relatívne sekundárnych témach spolupráca s Ukrajinou a takto nie je podstatou hlavnou témou a všetci európsky ministri tam boli, takže my vidíme veľmi dobre, že ako sme, aj keď sa snažíme vytvoriť e, kalendár ambiciozne alebo realisticky, pokiaľ ide o európsku obranú politiku, je potrebné vyvinúť vyššie úsilie aj zo strany príslušných ministrov. A nielen pokiaľ ide o prerogatívy, ktoré z týchto schôdzi vyplývajú, ale predsa len je tu niečo, čo tu nesedí. A teraz e, dám e, teraz e, odovzdám predsedníctvo pánovi Sofokleosovi. Musím odísť, ospravedlňujem sa. Chcem sa vám poďakovať za vaše vystúpenia. Myslím si, že 90 informácií, ktoré tu dnes odzneli, sú veľmi pre nás dôležité. A dávam slovo Lene Kopa, Ďakujem, pán predseda, ďakujem za vaše vystúpenia, ktoré, e, aj hosťom, ktorí sú tu v parlamente veľmi dôležité. Výročná správa je príležitosťou na diskusiu, takú globálnejšiu, ohľadne otázok spojených s obranou e, počas pol roku, keď obrana bude skutočne na programe rady. Pre nás je dôležité vyslať silné posolstvo rade, pokiaľ ide o pozíciu e, našu k týmto otázkam, ja chcem vlastne mať, zachovať štruktúru rady, tri košíky, kapacita, obrana a peniaze. Je pravdou, že v oblasti e, tejto krízy navýšovať rozpočet môže vyzerať luxusné, ale ja zdiera, zdieľam E, váš názor, že obrana je veľmi dôležitá a to treba komunikovať. Je veľmi zaujímavé vymieňať si názory medzi nami, ale my už e, poznáme situáciu, čiže treba e, skutočne otvoriť nejakú komunikačnú kampaň, možno rada alebo inštitút pre strategické štúdie, Myslím si, že to by bolo veľmi dôležité. Môj druhý bod je ten, že je veľmi dôležité to, čo ste povedali, a síce, že treba túto diskusiu naplánovať z hľadiska obranej politiky, aby sme sa každé dva, každé tri roky k tomu vrácali. Treba, aby to bolo na programe. Nemôže to byť nejaká veľmi úzká diskusia, ktorá sa sporadicky kedy tedy dostane na stôl. To je netolerovateľné, lebo to by znamenalo, že obrana akoby bolo niečo, čo by nebolo prvoradej dôležitosti. A to je veľmi chybná predstava. Môj tretí bod sa týka takého globálneho prístupu pochopiteľného prístupu. počas tohto pol roka sa pokúsiť dať nový obsah eh, tom, tejto téme, tomuto pojmu. Je to dôležitá téma, my všetci s tým pracujeme, používame to, ale vo veľmi dôležitých okamihoch tejto diskusie často si počúvame eh, od delegátov e, pani Aštonovej, aký význam oni tejto téme prikladajú, ako na to môžeme pracovať. Čtvrtý bod, a to je pre mňa najviac problematické, a síce politická vôľa. Ehm, obávam sa, ale mm, že musím povedať, nechcem povedať, že tu nie je politická vôľa, ale to posolstvo, ktoré my dostávame e, väčšinou a z väčšiny členských štátov, ale aj na základe atmosféry, ktorá je v rade, je, že aby sa tá decembrová rada zachovala na tej najnižšej úrovni, aby sa e, diskutovalo o technických aspektoch, o detailoch, ale nie na celom posolstve. Takže je tu taký všeobecný pesimizmus, e, keď ja hovorím s rozličnými e, centrami, kde sa prijímajú rozhodo, e, rozhodnutia. Pre nás táto rada musí byť veľmi ambiciozná. E, E, a to nie je len môj názor, ale je to názor väčšiny členov. Musíme byť veľmi ambiciózni a my sme na viacerých e, bod, bodoch. Treba byť ambiciózny pri veľkých výzvach a treba sa pozrieť, ako sa členské členovi, šéfovia štátov a vlád postavia k týmto ambíciám a treba poslať také veľké hlavné posolstvo, aká je naša vízia európskej obrany pre budúcnosť. To je veľmi dôležité. Lisabonská zmluva nám ponúka viacero nástrojov. Inštitucionálne existuje veľa vecí, ktoré sme nevyužili. Treba implementovať a pracovať s tým, čo už máme, permanentná štrukturovaná spolupráca. Pre niektorých to je len na úrovni priemyslu. Spolupráca e, priemyselná, ako pán Misiroli. A myslím si, že veľmi náležite uviedol. Teraz tu máme také ostrovy spolupráce. Táto idea permanentnej štrukturovanej spolupráce E, treba jej dať istý obsah, treba jej dať jasný a presný obsah. Treba pracovať viac. Moja predstava je, že nemôžeme anticipovať priestor európskej obrany a nemôžeme ísť rýchlejšie, ale tí, ktorí chcú napredovať rýchlejšie, musia mať túto možnosť. My môžeme hovoriť 28 medzi sebou, ale musíme byť realistickí. Na úrovni zmluv nemáme s tým žiadny problém. Šiestý bod. E, môžeme e, navýšiť e, rozpočtové prostriedky pre obranu. Bohužiaľ, my ako parlament to nemôžeme navrhnúť. To je nemožné ale treba sa pokúsiť nájsť inteligentné metódy, ako e, robiť viac s menšími zdrojmi. Samozrejme, že keď diskutujeme s rozličnými aktérmi, najmä v členských štátoch, tak e, myšlienka pooling OK, ale so sharingom je problém, pretože sharing si e, vyžaduje dôveru a pooling nie ale sú tu isté prostriedky, ako naplniť obsahom tieto malé rozdiely. Treba preskúmať prostriedky, e, ktoré máme do budúcnosti. Pozrieť sa na malé a stredné podniky, ktoré garantujú tisícky pracovných miest. A to môže mať vplyv aj na našu verejnosť. Záver práva parlamentu tento rok je veľká výzva. Väčšina e, poslancov, nezávisle od politických skupín, sú o tom presvedčení. Treba ísť dopredu. Nie, nie všetci s tým súhlasíme, ale väčšina je tam a dúfame, že plénum e, v novembri odhlasuje správu a že to bude príležitosť vyslať silné, jasné svedectvo Európskej rade obrany a hlas parlamentu musí byť vypočutý silne a jasne. Ďakujem. Ďakujem, pani Kopa. A slovo má pán Valote. Thank you very much, Um... Ďakujem, pán predseda. Už sme o tomto niekoľkokrát hovorili a skutočnosť je taká, že to sú dve samostatné otázky. Na jednej strane tu máme kapacity našich vlastných jednotiek a zabezpečenie e, schopnosti a budúceho úspechu e, priemyslov v oblasti obranného sektora v našich krajinách. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je európska politická integrácia. Ak kolegovia, e, keby kolegovia v tomto výbore a v parlamente boli úprimní, tak by pochopili, že e, všetko, o čom hovoria, je e, v podstate o tom druhom aspekte. Čiže ide tu najmä o európskej politickej integrácii, pretože keď sa na to pozrieme, ja nebudem opakovať všetky dôvody, prečo sa Európska únia nemusí miešať do obranných operácií a už v podstate pán predseda e, spomenul e, prítomnosť e, na obranných konferenciách a na to myslím, že tu už bolo všetko povedané, ale pokiaľ ide o ten priemyselný aspekt, tú priemyselnú stránku, skutočnosť je taká, že máme veľmi úspešné projekty v oblasti obrany, a najúspešnejšie sú, ak e, pri nich spolupracujú dve krajiny e, sú podstatne menej efektívne a menej nákladovo efektívne, e, čím viac krajín sa na tom podiela. 4-5 európskych krajín majú užitočné, bezpečnostné priemyselné sektory a investujú do výskumu. Potrebujeme eh, projekty spolupráce. Máme eh, viacero príkladov. Typhoon, Eurofighter, eh, Storm Shadow Missile, Eurocopter A400AM, čiže je tu veľa príkladov takejto spolupráce v oblasti obrany. Ale nepotrebujeme naozaj, aby sa do toho zapájala Európska únia táto Európska únia v podstate tu nezohráva absolútne žiadnu úlohu, e, čo sa týka e, spolupráce v oblasti obrany, v oblasti obranného priemyslu. A keby som sa mohol vyjadriť e, ku kolegom, bol tu vypracovaný vynikajúci dokument, vypracoval ho pán Keith Hartling, ktorý je odborníkom v oblasti priemyselnej ekonomiky. Dokument sa nazýva White Elephants a on sa v podstate zaoberá eh, týmito otázkami a načrtol rôzne riešenia. Takže keď hovoríme o európskej politickej integrácii, v podstate toto chcete a, a v podstate chcete, aby sme sa uberali týmto smerom. Viacerí z nás si nemyslia, že toto je správna cesta. Viacerí nás pripisujú dôležitosť e, národným štátom a preto máme naprosto iný pohľad na tieto záležitosti. Ale bolo by dobré, e, keby si ľudia neplietli e, obranu a obranný priemysel so záujmami v súvislosti s európskou integráciou. Ďakujem. Kirian Gomez. E, prepáčte, že e, som nepočula tú druhú časť e, vyjadrení pána Maroneho, ale toto je veľmi dôležitá téma a teším sa na spoluprácu s tieňovou spravodajkyňou pri navrhovaní tohto dokumentu, tejto správy. Chcela by som zdôrazniť, Nejdem reagovať na to, čo povedal pán Van Horden, ale eh, nadviežem na to, čo povedal. Nuž, eh, nechajme stranou otázku politickej integrácie. Viete si predstaviť efektné obranné kapacity eh, v ktoromkoľvek členskom štáte, aby tieto v podstate splňali alebo dokázali riešiť e, globálne a regionálne problémy, ktoré musíme riešiť e, v oblasti bezpečnosti. Bez tých kapacít, ktorých by sme mohli dosiahnuť iba v Európe, ja si to neviem predstaviť. Aby som odpovedal na vašu otázku, na unilaterálnej úrovni áno, Francúzsko a Spojené kráľovstvo mali k dispozícii tieto kapacity spoločne a podstate máme e, tie organizačné aspekty pre medzinárodné intervencie a to sa nazýva NATO. NATO veľmi dobre funguje, a e, pos, a e, vylepšuje to bezpečnosť Európskej únie a my, my by sme mali všetci diskutovať o krízach a akým spôsobom zvládať tieto krízy. A všetko ostatné je v podstate iba akási vata. V podstate áno, e, ja som sa zúčastnila diskusie e, za zatvorenými dvermi, kde e, bol aj zástupca NATO a vo svojom vyjadrení bol veľmi jasný a, a hovoril uh, spojencom na to, čo by mali urobiť a čo musia urobiť a čo neurobili. A E, toto nebolo zrealizované v rámci NATO, pretože jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je cesta Európskej únie a toto Američania e, veľmi jasne pochopili. Iba pán Van Orden e, tomu nerozumie, pretože tomu nechce rozumieť. A je to pravda. Máte pravdu. Ja rešpektujem, máte právo tomu nerozumieť, ale ja chcem vyjadriť svoj názor, že naozaj jediný spôsob pre nás je v podstate postupovať spoločne, spojiť všetky kapacity, ktoré potrebujeme, aby sme obraňovali naši, našich občanov, aby sme mohli čeliť hrozbám e, z hľadiska bezpečnosti, e, ktorým čelíme na európskom území. E, a toto v podstate e, bude, je možné len tak, že budeme postupovať na európskej úrovni a v oblasti obrany viac ako kedyko, kdekoľvek inde. A je tu potrebná politická integrácia. E, iný spôsob neexistuje. Áno, veľmi rada sa s vami porozprávam, ale teraz chcem povedať len toto čo očakávam od tejto správy, je to, aby sme vyslali veľmi jasné posolstvo nielen verejnosti, ale aj vládam, že v podstate nerobia to, čo by mali. A tá kríza by mala byť dôvodom, aby oni zlepšili svoju prácu, aby v podstate zdieľali skúsenosti, ale oni to, oni to nesplňajú a v podstate zlyhajú a zlyhajú voči občanovi a toto musíme povedať veľmi jasne a veľmi na rovinu. Mala by ísť o náklady e, mimo Európskej únie, mimo Európy, pardon, a to z ekonomického aj z neekonomického hľadiska. Už som e, vydala stanovisko k Líbii. E, išlo tu o zhoršenie situácie v Líbii a E, v podstate som zdôraznila, ako ja podľa môjho názoru vidím to, že Európska únia zlyhala v tejto oblasti. E, čo sa týka vojenského nasadnutia niektorých členských štátov a NATO. A v podstate ide o to, čo Európska únia nesplnila v tejto situácii. A je to rovnako dôležité. Mohli by sme e, spolupracovať s e, Líbiou v oblasti SSR, e, BBR a ide o to, aby sme zabezpečili aj našu vlastnú bezpečnosť, nielen ich bezpečnosť v tom predmetom regióne, ale aj našu bezpečnosť. Čiže prečo sme nikdy neboli schopní vytvoriť misiu v tejto oblasti a pustiť sa do poriadného programu. Máme tu obmedzený program, čo sa týka e, bezpečnosti e, pohraničných oblastí, ale tu ide o viac. Ide o e, zreformovanie armády, preškolenie armády a bezpečnostných zložiek, teda policia. A viete, aká je odpoveď? Odpoveď je, že je to preto, lebo niektoré členské štáty, členské štáty, ktoré majú viac kapacít, radšej eh, eh, volia takú cestu, aby ich poradcovia eh, konzultovali so zástupcami Líbie, tak ako to robili s Kadafim, no aby zabezpečili, že budú predávať svoje zariadenia tej krajine a v podstate ide o to, že tu nemáme E, žiadny európsky strategický prístup voči Líbii. Čiže je možné, že skončíme presne tam, kde sme boli, aj s Kadafim, e, kde sme mali e, kde, kde sme mali problémy, že sa predávali Kadafimu jadrové elektrárne a je to naozaj naprosto neeurópske a ešte viac je to v rozpore s našimi záujmami, našimi bezpečnostnými záujmami a tu už vôbec nehovorím o ekonomických záujmoch. Uh, Takže e, nemôžeme hovoriť o iných situáciách, e, ale v prípade Líbie viem, že tie orgány e, si vyžadujú takýto európsky strategicky organizovaný prístup, organizované úsilie pre podporu ich reformy bezpečnostného sektora, ich bezpečnostného sektora. A my to nerobíme, pretože niektoré členské štáty v tomto úsilí posilňovania e, vlastných priemyselných sektorov e, v tejto oblasti, e, čo je v podstate na školu spoločných európskych záujmov. Tieto, tieto štáty proste to neumožňujú alebo blokujú tento záujem. A tým, že to robia, tak v podstate posilňujeme neistotu pre Líbiu, ale aj pre našich občanov pretože nerobíme to, čo treba. Takže teraz skončím. V tom zmysle, že sa teším na spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Myslím, že je to veľmi dôležité a myslím, že musíme byť veľmi jasní a jednoznační. Ďakujem. Teraz pani Panajotová. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda vážení hostia. Naozaj som si veľmi vypočula vaše vystúpenia. Zajímavá bola aj diskusia medzi kolegami. Ja by som rada zdôraznila to, že analýza implementácie spoločnej bezpečnostnej obranej politiky by mala byť e, v kontexte e, budovania strategického prístupu pokiaľ ide o, o to dávanie dokopy a zdieľanie zdrojov, pokiaľ ide tvorenie synergií, pokiaľ ide o interoperabilitu v oblasti bezpečnosti. Všetky tieto koncepty si vyžadujú väčšiu mieru spolupráce a väčšiu mieru dôvery a vrátanie zdieľania um, informácií. Tie zmeny, ktoré obsahuje Lisabonská zmluva, Ehm, teda mm, toto všetko je na podporu integrácie, je jej zjednodušenie. Jeden z nástrojov Lisabonskej zmluvy to je e, spolupráca e, trvalej štruktúry. Je možné vytvoriť e, viacero skupín členských štátov, ktoré splňajú kritériá na vytváranie vojenských kapacít v misiách. Takže v tejto súvislosti mám tri otázky. Poprvé, či vidíte mm, potenciál dvojrychlostnej integrácie v sektore obrany? Ak áno, dá sa tomu vyhnúť a ako? Druhá otázka sa týka prepojenia 42 odseku 7 zmluvy o EÚ a článku 5 zmluvy o Severoatlantickej aliancii, e, keďže e, tu sa stanovuje povinnosť poskytnúť pomoc pri nejakom akte agresie na území iného členského štátu. Ale nehovorí sa, či ide o vojenskú alebo obrannú pomoc, čiže ako je to vo vzťahu týchto dvoch článkov, čiže ako je to s Európskou úniou, s jej úlohou v oblasti obrany. Má to byť naozaj obranné spoločenstvo? A ešte tretia otázka. Nový bezpečnostný kon text a tie nové hrozby, ktoré vznikajú. Myslíte si, že globálna stratégia, európska globálna stratégia by e, mohla byť pretavená nejako do reality a neskončiť iba ako dokument na papieri? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nemáme tu už žiadnych ďalších rečníkov prihlásení do diskusie. Naozaj hostia mali veľmi kvalitné prezentácie a ja by som sa chcel niečo spýtať. Len skôr také tvrdenie, ak dovolíte. Ja súhlasím s tým šiestým prvkom, o ktorom ste hovorili, Konkrétne ste hovorili, že obrana je naozaj nevyhnutná, pretože je zárukou bezpečnosti pre nás všetkých. Áno, samozrejme, na tom nie je možné sa nezhodnúť. Ale pokiaľ ide o tie operácie, Tam ste sa vyjadrili relatívne optimisticky, povedali ste, že za každým, keď sa nejaká operácia realizovala, tak e, že za každým bola korunovaná úspechom. Samozrejme, že chápem, že musíme vysielať optimistické signály, ale ja osobne si myslím, že je tu určité politické vákum, pokiaľ ide o operácie. Teda súhlasím s pani Gomez, lebo ona hovorila o zlyhaní v Líbii Teraz pokračuje vojenský konflikt v Sýrii. Tam obeti pribúda. A práve preto som toho názoru, že naše snahy nie sú postačujúce, nie sú uspokojujúce napriek snahám pani Ashton. Mali, Afganistán a ďalšie krajiny, ďalšie misie, no ani tam sme toho mm, veľa nedosiahli. Mm, ja tým nechcem povedať, že som pesimista, práve naopak, ja som len chcel poukázať na to, ako sa veci majú, že je tu mnoho otázok, ktoré v Európskej únii musíme podporovať. Poprvé, zvýšenie výdavkov na obranu. Tu máme samozrejme problém s tým, že niektoré krajiny nesúhlasia s takýmto postupom. Potom je tu ďalší problém a to, že nevystupujeme vždy eh, jednotne, že nehovoríme eh, jednotným hlasom, aj pokiaľ ide o tie operácie. A tretia vec, tá sa týka USA a toho, že oni vzbudzujú dojem, že keď budú chcieť eh, zasiahnuť, tak že môžu a že vždy, keď zasiahnu, tak sú úspešní, no a o EU to tvrdiť nemôžeme. Ešte sekundička, ak dovolíte, rád by som doplnil jednu vec. Otázky boli položené, máme čas až do 13. Takže všetci referenti, všetci hostia, ktorí chcú odpovedať, môžu. A poprosím vás všetkých, držte sa 7 minút, aby sme to mohli celé uzavrieť. Ďakujem pekne. Kúrim. Merci bien, euh, monsieur le, le président, et merci pour... Ďakujem, vážený pán predsedajúci, ďakujem za vaše úvahy. Ďakujem za to, že pani Kopa, že ste vyjadrili svoje stanoviska. Zdieľam e, váš názor, že jeden zo slabých bodov európskej obrany je komunikácia. Už sme mali toľko úspechov. E, pomaly, e, s istou rýchlosťou aj s tým pokrokom a nikto si to neuvedomuje. Napríklad spoločná mena. Ja si spomínam, že sme boli aktívni v Sudáne. To bolo ešte pred operáciou v Darfúre. Boli sme tam s dopravou, ktorú garantovali Európania. Komisia platila diety všetkým vojskám africkej jednoty. Bola to úžasná podpora. A keď sme poprvýkrát o týchto veciach hovorili v tlači, keď na to poslalo niekoľko dopravných lietadiel. Takže my tam máme naozaj jeden prvok, ktorý je takým slabým ohnívkom v reťazi. Takisto sme konštatovali, že počas volie v rozličných krajinách občania nepoznali vôbec túto Európu obrany. A aj dokonca tu panuje akási falošná predstava, že Európa bude e, veliť národným vojskám, a bude im nariadovať, či majú alebo nie participovať na takýchto vojenských európskych operáciách. Myslím, že to treba napraviť. Rovnako ste zdôraznili ďalšie prvky, politická voľa a tak ďalej, spoločná vízia, ktorú nemáme zatiaľ. Ja si myslím, že je v záujme nás všetkých vyvíjať stratégiu bezpečnostnej globálnej bezpečnosti Európskej únie. Nie vojenské, to je politická vec, to je e, politická vec prvej naliehavosti. Ide tu o našu bezpečnosť, našich občanov, leteckú bezpečnosť a všetkého, čo nás obklopuje. A myslím si, že my musíme robiť všetko preto, aby sa toto stal atraktívny dokument. My sme to mali že nebude medzi nami viac vojen. A teraz tu ide o kontinent a v našej európskej e, bezpečnostnej stratégii musíme mať túto pozíciu, že keď tu máme kontinent, ktorý má nielen brániť svoje záujmy a svoje hodnoty, ale má byť aj užitočným, aktívnym aktérom s pridanou hodnotou, e, čo by vlastne nás zvýhodnilo v medzinárodnom systéme. A myslím si, že je dôležité nájsť komunikáciu, pozitívnu komunikáciu. Asi pred rokom som tu sedel a vy ste eh, na mňa adresovali tie isté otázky a ja dám tú istú odpoveď. No, myslím, že som nebol príliš presvedčivý Takže beriem to na vedomie. K pani Gomez, áno. E, čomu čelíme teraz, je e, to, je tá skutočnosť, že e, krajiny ešte nemajú ten istý pohľad na túto integráciu a pozeráme sa na to cez pohľad národný, takže potom sa dostávame do toho, čo ste popísali. No a tým odpovedá aj na to, čo povedal pán Planeta. Čiže ide o to, že táto európska bezpečnostná stratégia, či to bude dokument ako všetky ostatné, bože chráň, takých máme dosť, potrebujeme skutočnú stratégiu a stratégia to nie je dokument, stratégia je e, e, v podstate koncept, nastavenie, čiže čo musíme urobiť? Musíme zabezpečiť, aby každý, aby všetky zainteresované strany boli zapojené do tejto stratégie. Čiže čo hovorím? Tá cesta je rovnako dôležitá ako ten čistý výsledok. Krajiny sa musia zapájať a prečo sa takto lížime na úrovni hlav vlád a štátov. Napríklad, čo sa týka situácie v Mali, pretože premiér alebo hlava štátu si nikdy neuvedomovala žiadnu stratégiu, ktorá bola vyvinutá tu v Európskej únii tými externými službami v Afri- africkom rohu alebo na Sah- v Sahare. Čiže e, ten e, človek má pocit, že mm, vôbec nemá pocit, že musí niečo robiť. Pretože hlavy vlád a štátov nie sú zapojené do e, spoločného pohľadu a do spoločnej stratégie. Čiže v podstate tento prvok <clears throat> reaguje na väčšinu otázok. A takisto je to odpoveď na otázku, akým spôsobom eh, vykompenzovať naše nedostatky. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Eh, budeme eh, sa držať spolu a ak nie, tak budeme postupovať individuálne. Čiže znovu, toto by malo byť súčasťou našej stratégie v oblasti bezpečnosti. Čo sa týka článku 42 Európskej únie a článku 5 NATO, Pravidelne mám to potešenie, že prednášam na univerzitám e, a keď som na fakulte práva, e, Všetci sa čudujú, že je rozdiel medzi článkom 42 Európskej únie a článkom 5 NATO. A prečo to tak je? Nuž je to preto, lebo e, to nie je naprosto identické, ale keď prednášam na fakulte pre politické vedy, tak e, tam sa to nelíši. A na základe mojich skúseností e, z oblasti e, vojenskej bezpečnosti takisto tu nie je žiadny rozdiel. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Niekoľko poznámok e, k otázkam, ktoré boli nastolené. Takisto by som chcel stručne sa vyjadriť k tomu, čo povedala pani Kopas na, k tomu oznámeniu. Vždy som trošku skeptický, keď sa táto otázka nastolí v európskom kontexte, pretože e, ja mám tú predstavu, že to treba lepšie predať, a aby, to, aby tomu ľudia rozumeli, ale e, v tomto zmysle to podporujem, pretože je tu e, nedostatok strategického pochopenia a mhm. čelíme e, veľkým zmenám e, v oblasti z globálneho hľadiska a čím lepšie budeme komunikovať tieto otázky, tak tým lepšie budeme zvyšovať povedomie a do lepšej situácie sa tým dostaneme. Musíme si uvedomovať, že NATO e, e, pracuje na oznámení s názvom Bezpečnostné záležitosti a e, toto oznámenie je zamerané práve na tento problém. Takže to je moja prvá pripomienka. Druhá pripomienka, pán Van Orden, Myslím, že ste tú diskusiu zle pochopili, aspoň e, ako som to ja pochopil. E, vy hovoríte, že musíme e, doceliť lepší spôsob na zvýšenie integrácie. Ale ja som to tak nepochopil. Myslím, že hovorím za všetkých, ale môj pohľad je iný. Hlavný cieľ tejto diskusie je, aby Európa ostala slobodná a aby e, ostala v mieria. Či už to zabezpečí NATO alebo Európska únia, e, to na to v konečnom dôsledku nie je dôležité. Ja súhlasím, že e, v súčasnosti NATO a pravdepodobne aj v blízkej budúcnosti bude hlavným poskytovateľom týchto služieb, ale musíme si uvedomovať, že to do vysokej miery závisí aj od vôle Američanov. A aby sme boli e, závislí na takomto rámci, to by bol problém. Nehovorím, že je to nevyhnutné, ale chcem tým povedať, že ak cieľom je e, sloboda a bezpečnosť Európy, nemali by sme e, využívať uhol a kanál Európskej únie, aby sme toto nejakým spôsobom propagovali. E, máme tu e, NATO a Európsku úniu, NATO je e, ten nadradený faktor a Európska únia je ten potenčne sekundárny faktor. Takže toto by sme nemali využívať, tento potenciálne sekundárny faktor. Bolo by to hlúpe. Nejde tu len o e, robenie nejakého strašiaka, e, čo sa týka integrácie, ale ide o zvyšovanie povedomia a to je v podstate to, čo chcem povedať. A teraz e, tým dvom otázkam e, ktoré položila pani Panna Toja, pana Jutoja. Položili ste dve otázky. Či, chce by, či Európska únia chce byť e, e, strategickým aktérom, e, či chceme byť bezpečným spoločenstvom. Áno, e, v širšom slova zmysle, nielen v zmysle článku 5, toto je úlohou do budúcnosti, ale musíme chápať, že e, sme všetci na jednej lodi. A e, keď e, prekonáme e, tento problém e, malých rozdielností, ktoré všetci máme, a pozrieme sa na taký širší rozmer, keď trochu ustúpime do, uzania, do uzadia a e, opomenieme tieto menšie rozdielnosti, tak je tu v podstate spoločný európsky strategický cieľ. A ak chceme, aby sme boli spoločenstvo, tak toto si, si musíme uvedomiť. A v tomto zmysle E, e, sa chcem vysloviť za to, aby, sme to, aby ste to riešili. No a potom e, Európska globálna stratégia. Toto je projekt, do ktorého sa my nezapájame, ale otázka je, či to môže byť viac ako len akýsi dokument. Ja si myslím, že nie ak e, sa do toho nezapoje viacej členské štáty. Členské štáty zabezpečujú bezpečnosť, ale mm, nebudeme mať integrovanú e, bezpečnostnú politiku v blízkej budúcnosti a členské štáty e, musia prijať tieto myšlienky. Je tu množstvo použiteľných nástrojov a ja už to v podstate opakujem, ale toto poukazuje na naše strategické slabosti a potreby a Ehm, potom na záver eh, k článku 5 a k tomu, čo povedal Georgios, článok 5 je e, e, veľkou záhadou, ale zároveň, zároveň je to veľmi zaujímavý článok a často sa zabúda na to, že článok 5 aj e, počas studenej vojny nemal príliš veľký význam. E, zábezpeka bezpečnosti zo strany NATO e, nebola prostredníctvom článku 5, ale vďaka tomu, že väčšinou na e, pôde Nemecka, ale aj inde, E, boli e, všetky e, členské štáty fyzicky zastúpené. Takže útok na nemeckej pôde by bol v podstate fyzický útok na všetkých a to bola skutočná záruka bezpečnosti. Článok 5 sám o seba nie je taký dôležitý a v podstate je to rovnaké ako článok 42 v tom európskom dokumente je to v podstate len dokument. Otázka je, že e, na čom sa zaklada skutočná solidarita. Či ide, o tej, či ide o tú fyzickú prítomnosť priamo na území, alebo či ide o to širšie povedomie toho, že sme všetci na tej istej lodi. Ja si myslím, že fyzická prítomnosť e, na území e, to nevyrieši. Nebudeme mať bezpečnosť a solidaritu, ktorá bude vyriešená týmto spôsobom. Otázka je, že e, prečo záujmy bezpečnosti e, vo svete sa e, vzdialujú od našeho územia a my to zdieľame. My sme kontinentom dovozu a vývozu a Ehm, nemáme dostatok zdrojov, nemáme dostatok pracovných síl, ehm, my máme záujem na globálne fungujúcich ekonomikách, na globálne fungujúcej ekonomike a toto je globálny záujem. A ak solidarita ehm, medzi Európanmi nebude plynúť z tohto pochopenia, tak sa to nikdy nestane, či už je to NATO alebo Európska únia, to je jedno. Ďakujem. Ďakujem, pán Rodli. Ďakujem. E, ja som s veľkým záujmom počúval na túto spornú diskusiu medzi poslancami. Jediné, čo k tomu môžem povedať zo svojho pohľadu, je, že úsilie, e, ktoré máme, je, aby sme zlepšili spoluprácu medzi Európanmi. Toto je e, argument, ktorý vyplýva so spoločným záujmom, so spoločných záujmov Európskej únie, pretože keď sa pozrieme na realitu e, škrty e, e, výdavkov v oblasti bezpečnosti na základe akejsi fiskálnej logiky, toto je pretojené s akými si jednotkami, akými menšími jednotkami ide o stratu technologických technologického náskoku a tak ďalej. A najdynamické trhy v Ázii e, už v podstate registrujú tento fenomén. A keď sa pozrieme na čísla, e, ktoré boli e, zverejnené v Londýne začiatkom roka, tak toto je jediná časť sveta, kde sa výdavky na bezpečnosť systematicky znižovali v rámci celej Európe, Európy. V Amerike je to také dočasné, ale tuto je to v podstate príbežné. Takže aj mimo Európskej únie existuje množstvo trhov, ktoré strácame. A ten hlavný argument, e, na ktorý by sme sa mali koncentrovať, je, že spolupráca a tento pooling a zdieľanie je efektívnejšia, potenciálne efektívnejšia na európskej, v európskej rovine, potenciálne, pretože ešte toto sme nezaznamenali, ešte s tým nemáme skúsenosti. Je to lepšie ako na bilaterálnej alebo trilaterálnej úrovni z dvoch dôvodov pretože je tu e, ten potenciál mobilizovať spoločné finančné zdroje, e, v podstate dosahovanie spoločných strategických cieľov, ako sa to dialo už vo viacerých politických oblastiach. No a po druhé, a to chcem zdôrazniť, ide tu o spoločnú regulačnú moc, e, ktorou disponuje Európska únia a to ide od, e, to siaha od fiskálnej politiky, tie verejné výdavky na európskej úrovni, ten európsky semester, ktorý tu bol spomínaný, ale týka sa to aj e, pravidiel v oblasti verejného obstarávania, e, výskuma technológie a tak ďalej a tak ďalej. Toto je čosi, čo žiadna iná organizácia vo svete nemá k dispozícii, dokonca ani na to. Takisto by som chcel varovať pred tým, aby sme e, sa na tieto otázky pozerali príliš zúženým spôsobom ak e, Európa bude lepšie spolupracovať v tejto oblasti, tak to bude priaznivé aj pre NATO. E, máme jeden súbor síl a ak budeme efektívnejší a ak budeme e, lepšie inovovať, tak tým budú prosperovať všetci, NATO, EÚ, zkrátka všetci Spomínam si, keď bolo spustené UNIFIL eh, v roku 2006, toto bola operácia OSN, ktorú viedla Európska únia na 99, na 90%, to boli jednotky Európskej únie, ale eh, v podstate bolo vhodnejšie na politickej úrovni, eh, aby to postupovalo prostredníctvom OSN, takže toto bude k dispozícii v oblasti národnej bezpečnosti, hoci Ide o to, aby sme e, e, docielili pokrok na Európskej únii. Pretože čo bude dôležité, tak to budú tie výsledky a nie politické alebo ideologické argumenty. Čo sa týka politickej koordinácie, e, nemali by sme sa zameriavať len na bezpečnostný a obranný sektor, E, ide o e, e, zvládanie kríz. Toto sú rozličné aspekty, z ktorých vychádza úspech operácie a Pozrime sa na eh, skúsenosti z minulých rokov. Eh, pozitívne a negatívne skúsenosti, ktoré sme zaznamenali. Eh, jednotka, vojenská sila nestačí na to, aby sme zvládali medzinárodné krízy. Čiže politická koordinácia by mala zachádzať nad rámec obrany a možná formalizácia rady ministrov je dôležitá. Stretávajú sa často Nevždy je to úspešné, ako už bolo povedané, čiže možno by sme e, sa mali pozrieť na taký širší súbor ministerstiev a hráčov, ktorí by sa mali zapájať Eh, jedna z hlavných strát Lisabonskej zmluvy je, že ministerstva zahraničí sa stále menej zapájajú do politiky na európskej úrovni a Európsky summit eh, nevníma eh, ministrov ako súčasť tohto systému. A to je taký neumyselný dopad Lisabonskej zmluvy. Ale v minulosti, ak si spomenieme, tak vždy prebiehali diskusie aj na úrovni ministrov zahraničia. A toto bol dôležitý aspekt <clears throat> zahraničnej politiky a v podstate toto sa už nedeje, odkedy Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti. Posledná diskusia sa viedla v roku 2008 francúzske predsedníctvo. E, diskusia v roku 2010 zlyhala, pretože už tu boli iné priority e, pri diskusii, čiže môžeme len uvítať, že premiér že všetci by mali byť súčasťou diskusie, ministri financí takisto, pretože E, toto sú takisto dôležití hráči, pokiaľ ide o alokovanie prostriedkov, tak e, v podstate e, si musia byť vedomí tých strategických priorít a tí ostatní si musia byť vedomí tých rozpočtových skutočností. A toto je čosi, čo si musíme uvedomiť do budúcnosti. Mali sme tu formáciu rady, ktorá sa nazývala Mamut a bol tu minister e, zahraničia, minister obrany a minister pre e, rozvojovú pomoc. E, možno sa nám nepáči to označenie mamut, je to v podstate už vyhnutý druh, ale mohli by sme dospieť ku kreatívnemu riešeniu, k lepšej politickej koordinácii. Ak už sa musíme znížiť k tomu, že to e, označíme nejakým zvieraťom, tak prečo nie žirafa? Pretože žirafa je veľmi energetické zviera. Mm, žije v Afrike. Je to zviera, ktoré vidí do diaľky, pretože má dlhý krk. A je to aj veľmi rýchle zviera, pretože ak e, dáte žirafe čas, tak dosiahne naozaj pozoruhodnú rýchlosť. Takže toto by stalo za zváženie. Ďakujem. Kýros Ďakujem. Ďalší rečník. Um, few issues. Áno. Tá potreba súvisiaca s verejnou mienkou, o čom hovorila pani Kopa, Áno, ja som hovoril o tom klastri bezpečnostného priemyslu, teda tam nejde iba o zabezpečovanie bezpečnosti zo strany ozbrojených síl, ale ide o technologické inovácie, ide o technológie dvojitého použitia, teda použitie aj v civilnom sektore, potom export, to je ďalší faktor, potom deindustrializácia alebo industrializácia, to je ďalší faktor, zachovanie priemyselných kapacít v tomto sektore a tak ďalej. Čiže vlastne je to aj ehm, ekonomický faktor, ktorý zahráva svoju úlohu. Tá druhá otázka, ktorú ste hovorili, tá permanentná štruktúra, spolupráca v rámci e, tejto štruktúry, na to sa pýtala pani Panajotová. E, táto spolupráca podľa mňa je celkom dobrá príležitosť, celkom dobrá možnosť, ktorú by sme mali využiť, lebo je to flexibilná štruktúra. Krajiny, ktoré chcú napredovať rýchlejšie, budú mať takúto možnosť. Majú takúto možnosť. Čiže je tu vyššia miera flexibility v rámci inštitálneho rámca EÚ, ktorá sa týmto zavádza. Zároveň je to ale štruktúra dostatočne transparentná, dostatočne otvorená a je zarámcovaná v slovnom rámci tak, aby aj ostatné členské štáty mohli sa k tejto spolupráci pridať neskôr alebo byť v nejakom flexibilnom vzťahu s ňou. Čiže je to taká rovnováha medzi potrebou flexibility a potrebou nejakým spôsobom neviesť k dvojrychlostnej integrácii, čo by bolo negatívne pre celý integračný proces. Tretia vec, Líbia, to tu odznelo v rozprave. No, USA realizovali väčšinu útokov počas prvých dní tej operácie. To bolo najnáročnejšie, najrizikovejšie. Asi 90 95 za tie prvé tri dní eh, spadá pod eh, velenie USA, alebo teda aktivity USA, ale v tých ďalších dňoch a žiadna krajina, e, európska krajina nepristala viac než tretinou, čiže ide naozaj o koaličné snahy. A vidíte, že žiadna európska krajina sama nie je schopná zvládnuť e, operáciu typu tej líbyjskej, hoci niektoré krajiny e, skrátka možno tvrdia opak, ale nie je to v ich, v ich schopnostiach takéto niečo zrealizovať. Potom pokiaľ ide tú európsku globálnu stratégiu, ja osobne som sa zapájal, môj think tank sa zapájal do prípravy e, správy k tejto európskej globálnej stratégii. Čiže o čo išlo? Išlo o naštartovanie také diskusie a v konečnom dôsledku táto diskusia sa môže pretaviť, ako tak bude daná politická vôľa. Ale najskôr je potrebné urobiť politické povedomie, dosiahnuť vysokú úroveň politického povedomia o potrebe zdieľať európsku víziu a konať ako Európania. A v tejto súvislosti, ako som už povedal predtým, žiadna európska krajina nezvládne situáciu typu tej libyskej, dezindustrializácia Európy, ko ktorej dochádza v oblasti e, obranného priemyslu, leteckého, vesmírneho a tak ďalej toto všetko sú argumenty, ktoré by ehm, mali podporiť tú potrebu zvyšovania politického povedomia, ehm, že je potrebné naozaj konať v tejto oblasti. A ten prístup z dola nahor, ten je užitočný. Pokiaľ ide o konsolidáciu dopytu, ehm, ide mi tam o to dávanie dohromady zdrojov a ich spoločné využívanie, ale toto má svoje limity. Toto nepovedie k väčšej miere efektívnosti, účinnosti, k ďalším úsporám bez nejakého mandátu z hora nadol zo strany najvyššej politickej úrovne, zo strany hlav štátov a vlád. Čiže konsolidácia dopadu, dopytu, pardon, e, pokiaľ ide o obstarávanie, e, toto tiež e, vychádza z tohto prístupu z hora nadol, ale aj pokiaľ ide o stranu ponuky, pokiaľ ide o samotný priemysel, aj tam takéto strategické myslenie na najvyššej úrovni je rozhodujúce. Ďakujem pekne. Pani Kopa, chcete to nejakým spôsobom uzavrieť? Ďakujem pekne eh, hosťom za to, že prišli. Eh, pani Kopa to nechce uzavrieť, takže ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili a pokračovať budeme zhruba o 15. Dovidenia.